Herzlich willkommen zu unserer... Srdečne vás vítam pri pokračovaní našho dnešného zasadnutia. Máme to vypočutie o finančných nástrojoch. V starom období spravodajcom je pán Berinský, ktorému za to srdečne ďakujem. My sme sa vybavili mnohými odborníkmi a chcem im pripomenúť, že majú dodržať rečnícky čas, pretože inak sa nikam nedostaneme. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Téma finančných nástrojov je pre nás dôležitou témou, pretože je to skôr netransparentná téma. Ráno sme mali predstavenie správy dvora auditorov. Zistilo sa, že 48% peňazí sa minulo a v roku 2000 to bolo ešte o 10,3 menej. Pýtame sa, prečo to tak je. Zo správy dvora auditora a výročnej správy sme zistili, že to nikto nekontroluje. A otázkou pre komisiu je, čo vlastne kontroluje. Máme veľa otázok, ktoré sa týkajú finančných nástrojov, preto som veľmi vďačná spravodajcovi, že navrhol túto tému. Takže by som tiež chcela privítať e, skupinu návštevníkov z Bulharska, z Bulharskej univerzity. Sme veľmi radi, že ste tu a dúfam, že sa vám podarí dobre sledovať e, túto rozpravu a pán spravodaj sa teraz dostane hneď slovo. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Pani predsednička, vážení kolegovia a kolegyne, dámy a páni. Chcel by som tiež vyjadriť svoju vďaku odborníkom a tým, ktorí mi pomohli v mojej práci. Pri vypracovanie tohto textu. Chcel by som ešte k tomu dodať, že hostia z Bulharska majú obrovský záujem o túto tému, pretože táto téma je veľmi aktuálna aj pre Bulharsko. Finančné nástroje možno využiť spolu s nevyplatenými čiastkami na to, aby sa znížili rozdiely medzi vládami poslednom období sme videli, že mnohé členské štáty využili tieto nástroje, ale zároveň musíme povedať, že tých problémov nie je menej, práve naopak. Je tu stále viac víziev a mnohé dokumenty a odklady z Európskej komisie to dokladujú a vyplýva to aj z nezávislých analýz. V tomto programovacom období sa predpokladá, že sa bude využiť viac takýchto nástrojov. Ale s tým súvisia aj niektoré otázky. Naša komisia má záujem vypočuť si názory a stanoviska odborníkov. Chceli by sme vedieť, aká je situácia po, eh, dva roky po začiatku obdobia, na ktoré sa vzťahujú dohody medzi riadiacimi miestami a ostatnými aktérmi. Prekonáme spomalenie, ktoré poznáme z prechádzajúceho obdobia? Hodnotenie je tu dôležité ako sa splnia podmienky a ako komisia, Európska investičná banka využije e, toto hodnotenie. Môžeme povedať, že postupné platenie krok za krokom je dobré. Takýto typ platenia sa predpokladá aj pre ďalšie programovacie obdobie. Treba však povedať, že sú tu ešte aj finančné prostriedky, ktoré sa neabsorbovali. V tomto zmysle treba vedieť, čo sa bude diať po roku 2015. Mohla by komisia vysvetliť, prečo došlo k rozhodnutiu predlžiť toto obdobie Aké sú konkrétne pravidlá? A aké sú pravidlá týkajúce sa odpremenenia? Existuje kontrola investičného fondu a investičnej banky ako manažera holdingového fondu? Existujú postupy, ktoré by sa dali vymeniť medzi jednotlivými inštitúciami. Pokiaľ ide o finančné nástroje, dá sa povedať, že tu existujú určité anomálie a nedostatky. Bola tu komis- štúdia ktorú dal vypracovať náš výbor a zistilo sa, že údaje predstavené komisiou vyzerajú inak ako tie údaje, ktoré poznáme. Moja otázka na komisiu teda je, čo urobí komisia, aby podporila členské štáty pri využívaní finančných nástrojov všetky tieto otázky, všetky tieto komentáre budú môcť využiť všetci tí, ktorí chcú využívať naše nástroje. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Tam už bolo dosť veľa otázok. Prvým rečníkom je pán Hanislav, generálny riaditeľ. Ja si spomínam, že pred 7-8 rokmi sme e, spolu komunikovali, keď sme hovorili o finančných nástrojoch. Zdá sa, že budeme dlho spolupracovať. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsednička. Čo by som vlastne dnes chcel urobiť e, veľmi stručne? Chcel by som s vami prejsť, čo sme urobili, e, pokiaľ ide o pochopenie toho, čo sme získali ako poučenie z prechádzajúcich období, ako sme to premietli do nového programovacieho obdobia skôr. Ako vám začnem ukazovať niekoľko slajdov, eh, chcel by som povedať niečo o tej štúdii, ktorú eh, dal vypracovať váš vážený výbor. Bola to univerzita zo Stretlajtu Európske politické centrum, ktoré, dali vypracovať, ktoré vypracovali túto štúdiu. A musím povedať, že táto štúdia prináša naozaj veľmi realistický pohľad na túto tému. A povedal by som, že je to aj e, dobré usmernenie e, pre vytváranie finančných nástrojov e, pre európske politiky, predovšetkým pre európsku koheznú politiku. Súhlasíme e, s mnohými zisteniami tejto štúdie a predovšetkým e, s jedným bodom, ktorý som objavil, keď som čítal tento dokument. A to, že tu ani nejde tak veľmi o to, aby sme našli dokonalý systém, ktorý môže uspokojiť všetky zainteresované strany, keď musíme pripravať tieto finančné nástroje. Ide tu skôr o to, aby sme našli dobré kompenzačné nástroje, ktoré budú dobré pre riadiace orgány, ako aj pre trhových hráčov tak aby to bolo čo najlepšie pre konečných príjemcov. Takže ďakujem veľmi pekne a musím povedať, že súhlasím s mnohými zisteniami tejto štúdie. Teraz by som chcel povedať niekoľko vecí o finančných nástrojoch a o tom, ako fungujú v rámci koheznej politiky. Chcel by som začať tým, že vám poviem, že my sme vlastne v kontexte zdieľaného riadenia. To znamená, že komisia pripraví rámec a usmernenie, ale členské štáty sú tie, ktoré realizujú programy a projekty. Finančné nástroje nie sú sami o sebe cieľom, ale sú skôr spôsobom realizácie sú spôsobom realizácie, ktorý podľa nás môže priniesť najlepšie možné výsledky a účinky prostriedkov, ktoré sú k dispozícii pre investície, ak sa použijú správne, pretože umožňujú obracať fondy, ktoré sa dajú používať v rámci istého obdobia. Ale keď hovoríme o finančných nástrojoch, mali by sme mať vždy na pamäti, že tieto nástroje možno nepredstavujú úplne zosladené záujmy, pretože na jednej strane máme verejné orgány, ktorým je zverená úloha realizácie našej politiky, ale na druhej strane zase musíme priniesť tieto nástroje prostredníctvom bank do veľkej miery, teda to sú súkromní hráči a v minulosti nebol dostatok vedomostí o potrebách všetkých týchto hráčov a tak to prinášalo aj istú formu kritiky. Takže eh, v období, pre, období 2007 eh, až 2013 sme mali nariadenie a v rámci neho sme chceli podporovať aktívne využívanie finančných nástrojov. pokiaľ ide o počet a objem. Ale ako sme zistili už v priebehu posledného obdobia, regulačný rámec nebol primeraný. Nebol primeraný, pokiaľ ide o základné koncepcie pre finančné nástroje, monitorovacie požiadavky a kontrolné požiadavky. Možno sa pýtate, prečo sme teda išli dopredu s finančnými nástrojmi, keď sme mali iba obmedzené pravidla v nariadení. Spomínam si veľmi dobre, že som bol zapojený do rokovaní. To bolo v čase, keď sa rozhodovalo o programovacom období 2007 až 2013. Existovala tu všeobecná tendencia upravovať isté zložité otázky veľmi tenkými vrstvami na úrovni Európskej únie, pretože tu bol pocit, že platia vnútroštátne pravidla, keď neexistujú európske pravidla. A to bolo základné nedorozumenie. A veľmi sme tým trpeli po prijatí nariadenia. Niektoré veci z nariadenia fungovali dobre, ale niektorí aktéry neboli schopní uplatňovať všetky tieto nástroje, ak uplatňovali iba vnútroštátne nástroje. Museli sme teda napraviť túto situáciu, už keď boli zavedené pravidla. A robili sme to tak, že sme stále menili nariadenie, keďže to bolo potrebné, a takisto sme poskytovali usmernenie aby isté otázky boli jasné, otázky, ktoré neboli jasne zadefinované. Jeden faktor e, zasiahol v období 2007 až 2013 a tento faktor priniesol ďalšiu komplikáciu a to, že prišlo k finančnej kríze a mnohé hodnotenia, ktoré sa robili na začiatku programovacieho obdobia, boli potom zrazu zastarané v relatívne krátkom čase. A to prinieslo ďalšiu komplikáciu a všetky hodnotenia sa museli upraviť a možno aj časť nadmerných alokácií do finančných nástrojov možno vysvetliť tým, že sa to pripravilo na základe optimistickej trhovej perspektívy a nie na základe situácie, ktorej veľká časť Európy upadla do krízy. Toto je jedna z lekcií, z ktorej sme sa poučili. Nemôžeme mať pravidlá, ktoré sú veľmi prísne a ktoré neumožňujú prispôsobovať sa meniacim sa podmienkam na trhu. Čo sa teda zmenilo? v období 2014 až 2020. Poučili sme sa z predchádzajúcich skúseností a tieto skúsenosti sme už vniesli do nového programovacieho obdobia. Máme tu jasné a komplexné pravidla, ktoré umožňujú uplatňovať finančné nástroje v novom období. Týkajú sa všetkých štrukturálnych fondov a všetkých tematických cieľov. Veľká časť usmernenia, ktoré sme pripravili v druhom kroku, v období 2007 až 2013 sa premietli do legislatívnych zmien pre programovacie obdobie 2014 až 2020. Boli tu aj isté novinky, ktoré sa stali základnými kameňmi nariadenia, lebo sa ukázalo, že sú neurologickým bodom a poprvé to bola potreba e, veľmi dôkladného ex ante hodnotenia. Stalo sa povinným. Keď som počúval diskusiu s členskými štátmi v rade, tak eh, musím povedať, že ex ante hodnotenie sa teraz akceptuje ako veľmi dobrá prax v členských štátoch a naozaj sme veľmi radi, že môžeme na tom ďalej budovať. Po druhé, postupné vyplácanie pladeb. V minulosti sme mali také problémy, že občas došlo k nadmernej alokácii prostriedkov a tieto prostriedky sa nedostali ku konečným príjemcom očakávanom tempe. Teraz máme pravidlo, ktoré hovorí, že keď sa dosiahne vyplatenie istej sumy prostriedkov, tak sa doplnia. A náklady na riadenie projektov sú teraz vyslovene založené na dosahovaných výsledkoch a potom tu máme výročné správy, ktoré sú jasnou zodpovednosťou nariadení. Takže v budúcnosti budeme na tom lepšie, pretože už nebudeme mať tie nedostatky, ktorými ešte trpíme, pretože závisíme od členských štátov, či nám poskytnú všetky údaje alebo nie, ktoré potrebujeme za obdobie 2007 až 2013. Snažili sme sa ale aj uplatniť aj ďalšie aspekty zo skúseností, ktoré sme mali v minulosti. Mali sme iné realizačné možnosti. Vieme, čo treba robiť, aby sme sa lepšie prispôsobili trhovej situácii a rozhodli sme sa investovať aj do budovania kapacít správa zdôrazňuje všetky tieto veci. Začali sme pripravať šablóny nástrojov, ktoré sú už teda vopred pripravené a takisto pomáhame riadiacim orgánom, ktoré nemajú nejaké konkrétne skúsenosti v tejto oblasti. Potom tu máme iniciatívu pre malé a stredné podniky. E, tá je dosť zložitá, ale prosím som práce na týchto šablonách sme dosť zjednodušili prácu členským štátom. My sme posilnili aj zosúladenie našej práce e, s Európskou investičnou bankou, budeme tu mať iniciatívu FI Kompas. Je to iniciatíva, ktorá sa týka riadiacich orgánov a iných partnerov z podnikateľského sektora. No a nakoniec sme tu vo veľmi skorom štádiu v tomto období aj poskytli usmernenie tým členským štátom, ktoré o to žiadali. Dúfam, že budeme v novom období v lepšej pozícii. Vedľa, veľa sa stalo, členské štáty sa poučili a sme tu aktívne, aby sme im pomohli, keď budú pomoc potrebovať a keď vyjadria svoje potreby, pokiaľ ide o budovanie kapacity na ich strane. Ďakujem veľmi pekne. Ich mache gleich weiter mit äh, dem nächsten Redner. Ďakujem pekne. A teraz ďalší rečník, pán Tangi z Európskeho dvora auditorov. Je to vedúci pre správu o finančných nástrojoch pre vidiecký rozvoj. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Thank you. Our uh, recent Ešte raz ďakujem. Takže naša nedávna špeciálna správa SR 05 2015 pod, názvoj, pod názvom Finančné nástroje uh, v vidieckých oblastiach zameriavajú sa na, zameriavajú sa na to, či finančné nástroje uh, v vidieckom rozvoji fungujú alebo nie. Čo týka sa to vidieckého rozvoja. Naozaj eh, platí, že finančné nástroje sa eh, používajú vo väčšej miere. Počet eh, finančných nástrojov v oblasti vidieckého rozvoja je obmedzený. Máme 14 nástrojov v 7 členských štátoch. V prípade kohezie je to až 900 takýchto nástrojov. Keď sa pozrieme na celkový objem peňazí na vidiecký rozvoj je to menej ako na koheziu, asi 700 tisíc miliónov z roku 2013 a 14 miliard je to v kohezii. V každom prípade vidiecký e, rozvoj a poučenia z tejto oblasti sú e, veľmi podstatné. Prečo? Preto, lebo e, opatrenia v rokoch, alebo pravidlá v roku 2013 boli relatívne rovnaké v oboch oblastiach a pretože v roku 2014 eh, je EAFRD súčasťou fondov ESI. Dvor auditorov eh, vydáva teda eh, správy aj o mikrofinancovaní a tam sme prišli k relatívne podobným záverom, ako pokiaľ ide o vidiecký rozvoj. Cieľ správy bol poskytnúť otázky na tri hlavné otázky. Po prvé, či finančné nástroje boli vytvorené a kapitalizované náležite v období 2013, potom po druhé, či v tomto období boli dostatočne výkonné a či ráme 2020 predstavuje potrebné zlepšenia. To sú tri otázky, okolo ktorých sa bude točiť aj štruktúra mojej prezentácie. Takže prvá otázka, zriadenie a kapitalizácia finančných nástrojov. Poprvé, programovací rámec nebol pripravený dostatočne, pretože právny rámec pre finančné nástroje nebol špecificky formulovaný pre účely vidieckého rozvoja. Aj preto, lebo nebolo dostatočné vyhodnotenie v prípade členských štátov, ktoré podliehali auditu. Členské štáty, k ktoré mali zriadovať tieto nástroje, nevedeli poriadne vyhodnotiť potreby v oblasti polnohospodárstva. Táto situácia by sa mala v ďalšom programovacom období zlepšiť, keďže legislatíva teraz vyžaduje takýto ex ante prístup. V prechádzajúcom programovom období tomu tak nebolo. Prieskum členským štátom um, potvrdil, že vo vidieckej oblasti nebol skutočný dopyt po finančných nástrojoch. Asi 1,5 relevantných um, sum AF RD eh, sa vydávalo prostredníctvom finančných nástrojov, ostatné sa dialo cez granty, takže naozaj vidíme za to dopytu. Pokiaľ ide o pravidlá, tak tie sú relatívne výhodné pre členské štáty, teda pokiaľ ide o využívanie finančných nástrojov. No prečo sú výhodné? Pretože celá suma by sa dala vyplatiť vopred do fondu, pričom um, členské štáty závisia, pričom úroky závisia od konkrétneho finančného nástroja. Ďalej preto, lebo uplatniteľné pravidlá umožňujú ako výdavky celkovú hodnotu garancií Takže tieto finančné nástroje sa dajú využívať eh, ako eh, nástroj na obchádzanie pravidel M plus 2, M plus 3. V Grécku, eh, na Sicílii a Bulharsku sa v tejto súvislosti vyskytli určité rizika. Tieto nedostatky viedli k značnej nadkapitalizácii finančných nástrojov, hlavne garančných fondov. 427 miliónov eur bolo vyplatených eh, na kapitál garančných fondov do konca roku 2013. Všetky tie záruky, ktoré boli vydané, mm, predstavujú asi 150 miliónov eur a mohlo to byť eh, poskytnuté mm, do výšky 50 miliónov eur. Čiže eh, naozaj došlo k masívnej nadkapitalizácii vo výške asi 70 miliónov eur takže toto je naše zistenie v tejto oblasti. Druhá otázka, tá sa týkala výkonnosti finančných nástrojov. Dovolte mi, aby som vám teda povedal o tom, aké boli výsledky. Teda pokiaľ ide o faktor revolving a pokiaľ ide o pakový efekt. Finančné nástroje by mali mať pod pozitívne vplyvy na e, faktor revolvingu a na pákový efekt. Ide teda o e, pôvodnú investíciu na e, zriadenie a ide o dosahovanie cieľov um, danej politiky a prilákaním dodatočného kapitálu, či už verejného alebo súkromného. Takže pozrieme sa na to, ako sa to darilo. 7 miliónov eur bolo investovaných eh, v rámci vidického rozvoja a finančných nástrojov. Do konca roku 2013 iba 45 z tejto sumy bolo naozaj eh, vyplatených alebo zagarantovaných eh, konečným príjemcom. Čiže ten revolvingový efekt bol nepostatočný, je to iba 0,53 pričom e, cieľený maximálny multiplikačný efekt predstavoval 2 až 12,5 násobok. E, pokiaľ ide o pôžičkové fondy, aj tam tento revolvingový efekt bol e, nízky 0,75 do konca roku 2013. Členské štáty eh, tiež neboli veľmi úspešné, pokiaľ dosahovanie pákového efektu, Grécku a Taliansko. Eh, konkrétne Umbria boli jediné členské štáty, respektíve regióny, kde sa tie eh, fondy naozaj zameriavali na dosahovanie pákového efektu. Z tohto dôvodu sme dospeli k záveru, že finančné nástroje nefungovali tak, ako sa očakávalo a teda nedosiahli plný potenciál, pokiaľ ide ani o revolving, ani o pákový efekt. Čiastočne to spôsobilo omeškanie implementácie, vrátanie tej skutočnosti, že neboli zriadené snáď v najvhodnejšom čase. Potenciál garančného fondu zachádza nad rámec existujúceho kapitálu na multiplikačný efekt, e, čiže tie garancie by mali byť väčšie ako kapitál pri dispozícii. E, multiplikačný alebo revolvingový efekt však nebol v členských štátoch postačujúci. Právny rámec nemal potrebné ustanovenia, aby sa dosahovali očakávané prínosy. Čiže ani komisia, ani členské štáty um, nezaviedli potrebné monitorovacie systémy, aby sa poskytli spolahlivé údaje, či tieto finančné nástroje dosahujú svoje ciele alebo nie. Znova sa vrátim tak k tomu revolvingovému a pakovému efektu, či sa dosahujú alebo nie. Išlo o to, aby verejné peniaze pomáhali vydávať verejné e, peniaze, čiže e, išlo o granty a nie alternatívy ku grantom. Pokiaľ ide o obdobie 2013, e, zistili sme vo všetkých členských štátoch, že iba žiadatelia o grant mali k ním prístup. Teraz sa pozrieme na súčasný rámec 2014 až 2020 teda potenciálne vylepšenia. Z auditu vyplynulo, sa e, teda vyplynuli závery z obdobia 2013, ale e, cieľom bolo aj navrhnúť určité zlepšenia do budúceho obdobia. Dvor auditorov vo svojej správe uznáva, že sú určité vylepšenia, ktoré sú zjavné, napríklad povinné ex ante vyhodnotenie pre všetky nástroje, ďalej e, postupné vyplatenie e, v súvislosti s e, skutočným výkonnosťou fondu a väčšia pozornosť strany komisie. Nedávna iniciatíva komisie, pokiaľ ide o intenzívnejšie využívanie finančných nástrojov, tak túto iniciatívu vítame. Z našich zistení však vyplývajú aj e, určité pretrvávajúce prekážky, napríklad riziko nadmernej kapitalizácie, hoci je e, trošku obmedzené tým postupným zavádzaním face in Potom e, alebo takto, ak máte chuť, môžete si pozrieť konkrétne čísla uvedené v našej správe. A pokiaľ ide o výkonnostné podmienky, teda pákový efekt a revolvingový efekt nie sú zapracované v texte. Pokiaľ ide o návykon zameraný rozpočet, eh, tak eh, pákový efekt a revolvingový efekt sú kľúčovými ukazovateľmi a bolo by dobré, aby sa vyplácanie eh, prepájalo, aby tu bola kondicionalita s dosahovaním týchto dvoch efektov, keď už nie teraz, tak aspoň v čo najbližšej budúcnosti. Dospeli sme k tomu záveru, že finančné nástroje v oblasti detského rozvoja neboli úspešné a pokiaľ ide o toto obdobie 2020, tak e, tam e, je to potenciál, potenciálne slubné, ale nesme si, či sa e, požadovaný úspech dostaví. Takže čo čo odporúčame? Odporúčame komisii a členským štátom vytvorenie lepších stimulov, aby e, finančné nástroje mohli naozaj vo vidieckom rozvoji fungovať a tiež na stimuláciu e, dopytu u polnohospodárov alebo u iných príjemcov. E, napríklad, aby sa na finančné nástroje vyhradila určitá časť rozpočtu a aby toto bolo atraktívnejšie ako granty. Potom efektívnosť finančných nástrojov je potrebné zlepšiť v tomto programovacom období, napríklad zriadením eh, náležitých štandardov a cieľov, pokiaľ ide o pakový a revolvingový efekt. To je všetko z mojej strany. Ďakujem za pozornosť. Uh, thank you for your presentation. Mrs. Uh, uh, Gressler, the chair, needed to leave the room. Ďakujem pekne, prepačte, musel som, takto predsednička musela opustiť miestnosť na chvíľočku, takže teraz budem predsedať ja. Ešte raz ďakujem za váš príspevok. Ďalší príspevok e, znova z dvora auditorov, pán Bekren Tangej. Sorry. I'm, I'm told... Prepačte, omyl, pán Tange už vystúpil, takže ideme k otázkam a odpovediam. A prvú otázku položí pán Zdechovský. Děkuji, pane předsedající, za, za udělení slova. Ďakujem pekne za slovo. Ja si myslím, že finančné nástroje vo všeobecnosti v súčasnej forme patria do koheznej politiky a sú doplnkom grantov oproti iným spôsobom financovania majú pomerne veľké výhody. Napríklad ide o vyššiu kvalitu projektov, ktoré sa financujú, ďalej zabezpečenie ich pridanej hodnoty a životnosti vďaka cirkulárnemu recyklujúcemu charakteru týchto finančných nástrojov. Čo by som však ja zlepšil na tých projektoch a čo by som zlepšil na nástroje vo všeobecnosti, je informovanosť o možnosti ich využívania v nových členských krajinách. To by som nerad hovoril, lebo ako, to, ako takto čero nemám pocit, že sme nový členský štát, ale e, u nás tá informovanosť e, nebola veľmi veľká. A práve preto mnohé oblasti u nás, preto sa mnohé vôbec neprihlásili do tohto nástroja, pretože neboli informované, e, vôbec nevedeli, že takýto nástroj môžu využiť. Včera sa často stretávam aj s reakciami toho typu, že regióny alebo regionálni a lokálni podnikatelia nevedia, ako podať žiadosť o tieto nástroje, čiže administratíva je zložitá a často ich odrádza. Takže dúfam, že v tomto programovom období sa podarí e, toto zmeniť. Ďalej súhlasím s odporúčaním výboru regionov, ktorý e, navrhuje e, vytvoriť platformu pre spoluprácu medzi zastavmi komisie Európskej investičnej banky a regionov a teda podnikateľov. Ide totiž o potrebu naozaj riešiť tieto nástroje, aby vyhovovali skutočným potrebám regiónov na základe individuálnych e, žiadostí. Čiže nie minať peniaze nekonkrétnym spôsobom. A ďalej chcem zdôrazniť to, že je potrebné zabezpečiť rovnováhu medzi financovaním z verejných zdrojov a medzi súkromným financovaním tak aby sa nenarušili štruktúry trhov. Ideálne by finančné nástroje mali prilákať súkromný kapitál, súkromné financovanie projektov a tie projekty by sa teda mali stať udržateľné týmto spôsobom. O toto teda hlavne ide. Ďakujem. Okay, thank you for that. Perhaps we should, uh... Ďakujem. Teraz pán Pirinsky, spravodajca. Ďakujem, pán predseda. Ja by som nadviazal na tie dve vystúpenia, ktoré boli naozaj veľmi obsažné, informatívne. Ehm, vrátil by som sa k otázkam, e, ktoré som naformuloval vo svojom úvodnom vystúpení a rád by som zdôraznil konkrétne tri. Poprvé, ako vyzerá situácia dva roky po spustení súčasného, programovacieho obdobia vrátanie uzavretia dohod o financovaní medzi riadiacimi orgánmi a manažermi finančných nástrojov. Sú k tomu nejaké údaje, do akej miery eh, došlo k implementácii finančných nástrojov? Ďalšia otázka na pana Tangiho z dvora auditorov. Sú tu nejaké skutočnosti, eh, skúsenosti s auditom Európskej investičnej banky a Európskeho investičného fondu? keď e, tieto sú manažerom holdingových fondov. A máme tu takú obavu, pán predseda, že je tu rozdiel v údajoch poskytovaných členskými štátmi a údajmi v komisných dokumentoch, pokiaľ ide o situáciu ohľadne finančných nástrojov. Toto je zistenie, k tomu sa dopracovali asi aj autory tejto správy. Uh, Čiže moja otázka znie, je tu takýto rozdiel, všimli ste si ho a do také miery sa to riešilo. Vo všeobecnosti by som sa rád vrátil k tomu úvodnému zisteniu pána Nisleho v súvislosti s potrebou mať e, nejaký pomer medzi verejnými cieľmi a trhovými kritériami. Schodný pomer, ja viem, že toto je veľmi zložité nájsť tú rovnováhu a nie som si istý, do akej miery tie indikované kroky, tvorba administratívnych kapacít a tak ďalej, poskytovanie usmernení, informovanie, do akými toto naozaj postačuje, aby sme sa naozaj k tejto rovnováhe dopracovali, pretože na to je potrebné veľké úsilie, je to veľká výzva, myslím, ako pre členské štáty, tak aj pre e, komisiu. Takže keby nám pán Mysla k tomu mohol niečo viac povedať, bol by som povďačný. Áno, a odpovede po vystúpeniach poslancov. Pán Etheridge sa prihlásil, nech sa páči. Ďakujem. Ja som si naozaj zaujímavý vypočul celú túto diskusiu a je tu zo prvé, ktoré podľa mňa vyžadujú objasniť 21 miliónov eur v období 7 až 13. Tuším, len 15 z nich sa využilo a zvyšok bol zmrazený. Mohli by ste mi prosím trošku detaľnejšie vysvetliť, to sa vôbec neinvestovalo nejako, alebo čo to je za peniaze, lebo naozaj sme sa boli finančne veľmi obmedzení, takže by ma zaujímalo, čo sa udialo s touto sumou. A tiež ste hovorili o tom revolvingu, respektíve o, o tom pakovom efekte, že tam boli očakávania oveľa väčšie než realita, naozaj obrovský rozdiel z tých číslo, ktoré ste vlastne citovali. Takže mňa by zaujímalo, ako je to možné, ako sa takéto niečo mohlo udiať. Myslím si, že ste povedali, že problém bol s monitorovaním nedostatočným, že toto bol, bola súčasť problému. Ale i naďalej je tu riziko súvisujúce s kapitalizáciou, tiež dobiehanie platieb. Mne to dáva pocit, že sú také vágne prístupy. Ale trošku to znie len ako také No, také prázdne príslovy. Takže uistite ma prosím, že, e, že tie fondy sa využijú, využijú efektívnejšie, alebo že sa vôbec využijú. Ďakujem. Otázka pani e, Gresle, ktorá opustila miestnosť, nemôže byť položená, takže poprosím kolegov z DG z, e, z dvoru auditorov. Kto bude hovoriť prvý? Yeah, thank you so much. Uh, I would like to... Ďakujem. Najprv odpoviem na otázku k údajom. Je to totiž čosi, čo spája mnohé tie otázky. Tie najnovšie informácie sú tie, to, čo ste e, dostali rozoslané, to odráža situáciu od 31. decembra 2014. E, Sú to údaje členských krajín. A povinnosti e, informovať na tejto úrovni boli zavedené v priebehu deregulácie. Nemáme údaje k všetkým aspektom implementácie. Tu, my tu máme niečo, čo vychádza z našich najlepších znalostí a možností, ktoré máme. Dáta, ktoré sa preverujú a kde veríme, že by mali byť spolahlivé, spo, spolahlivým obrazom e, s takou momentkou e, situácie Otázka pána Pirinského, ktorý hovoril o tom, že sú tu, že je tu výrazný e, sklz vo vyplácaní e, finálnym príjemcom. To je pravda. 61% je v tomto dokumente, v oblasti malých a stredných podnikov 33% e, e, mestské oblasti a e, energetická účinnosť. Čo však pozorujeme, a to vidíte tiež, e, aj keď to porovnáte s predošlou správou, že je tu trend, ktorý nie je lineárny, ale je exponenciálny. Môžeme to očakávať vo e, záverečnej fáze implementácie. Tie nárasty z roka na rok budú e, budú tu určite prítomné, aby absorbovali väčšinu fondu. Do určitej miery to tiež súvisí, keď sa tak trochu e, preberáme z krízy. Platí to pre oblasť malých a stredných podnikov možno menej v oblasti urbánnej. Mali by ste si byť vedomí, že množstvo fondov fungovalo za dobrej rýchlosti. Dokonca tu boli dodatočné fondy v priebehu 2013 2014. ak to budeme e, merať e, na tej úrovni, ako sme si to vtedy stanovili, boli sme už vy, vyššie čísla, pretože určité objemy členské krajiny už v týchto nástrojoch pridali. Rád by som tiež sa ujal mm, tých naj, najslabších e, ohniviek, to je ten rozvoj. To bol neskorý začiatok, kde e, dopad krízy bol značný. Vzhľadom na informácie, ktoré máme k dispozícii, kolegovia e, z EIB môžu o tom pohovoriť snáď mu viac do hĺbky. My si myslíme, veríme, že najväčšiu či podiel týchto fondov, ktoré sa tu e, predložili. sa môžu efektívne implementovať. V skutočnosti veríme, že celkový pohľad nie je až taký pochmúrny, ako by snáď e, tá správa mohla e, naznačovať na prvý pohľad, ale ako som už bol povedal, e, je to zaujímavé a kolegovia určite vám povedia viac podrobností. A je tu ďalší fakt, ktorý určite zohráva e, dôležitú úlohu v tomto ohľade. V skutočnosti, keď sa pozrieme na tieto dáta, koniec roka 2014, ktoré sme teraz vyjasnili v nedávnej interpretácii. Je tu do určitej miery stále e, e, zostávajúci časový rámec, aby sa toto udialo. Tiež ste poukázali na otázku, kde sa nachádzame s novým obdobím. Nuž a naozaj je to e, postupný proces, kde sa dohodnete na operatívnych programoch a potom sa pozriete na možnosti e, poskytnúť určité kroky, finančné nástroje, e, dali sme dôraz, odprezentujeme prvý prehľad blížiacej sa správe v článku 16. To je povinnosť komisie tieto údaje je predložiť z programovacieho procesu. To vám dá vlastne prvý prehľad toho, kde sme. Ako náhle sa udeje e, vyhodnocovanie ex ante, to by vám mohlo e, dať e, hlavné navádzanie kde môžeme potenciálne implementovať fondy a tiež časový rámec, kedy sa to udeje. are the question of the trade-off. Uh... Keď ide o tie ústupky medzi potrebami jednotlivých partnerov v procese, veľmi ma teší, že ste to nadniesli, pretože tu naozaj musíme spustiť, spustiť e, učebný proces, kde každý partí, účastník bude mať primerané očakávania. Ak to bude príliš rozsiahle, ak budete vyšetovať výkazníctvo, celkom pravdepodobne chcete zabezpečiť, aby, aby súkromní, e, e ktorí odídu a jednoducho nebudeme úspešní investičných nástrojov. Takže naozaj toto je príklad, toto rozhodne je jedna z tém, ktorú musíme riešiť s veľkou opatrnosťou. Chceme sa tiež zapájať do, do našich poradenských služieb, ktoré momentálne máme v tejto otázke. Tiež chceme e, osloviť finančných sprostredkovateľov s potrebou vysvetliť E, tie potreby súkromného sektoru a počúvať ich, ich obavy. Pán Zdechovský, vy ste spomenuli to, to, to povedomie a my sa naozaj snažíme vložiť sa do tejto oblasti plnením od prvej chvíle, e, poskytovaním e, poradenstva je to k dispozícii všetkým krajinám a tiež do, sme investovali do skutočnosti, že porad, poradenstvo musí byť uspôsobené na spotrebiteľov, počúvajúc spotreby. Boli tu semináre organizované vo všetkých krajinách. Môžete ísť na túto stránku a pozrieť sa, kde sa nachádzame pri všetkých týchto krokoch v rôznych krajinách. Today we are in Prague. It's a funny coincidence. Today we are... Na, náhodou dnes práve e, je, je také podujatie v Prahe. Ďalšia otázka sa, súvi, sa týkala údajov. Snažil som sa, myslím, vysvetliť vám celkovú otázku, kde sa nachádzame s údajmi. A pokiaľ ide o páky, to je čosi, Tu máme diskusiu so súdnym, e, s dvorom auditorom. Nie je tu z dobrých dôvodov, kde by boli minimálne faktory pákové, to by v našom pohľade nebol správny spôsob, pretože máte úplne iné okolnosti medzi jednou či druhou krajinou. Takže tu musíme aplikovať spôsob, ktorý sa dostatočne bude vzťahovať na okolnosti a investičné stratégie, ktoré sledujete. Môže tu byť stratégia, ktorá viac ho, ho, e, sa prikláňa k vysokým rizikám, snaží sa znova získať prostriedky, aby boli pre ďalšie investičné okruhy ak sa teda pozriete na údaje, ktoré tu máme, a bohužiaľ členské krajiny, musím priznať, nemajú povinnosť e, informovať nás o pákach e, v tomto období, takže máme veľmi e, obmedzené informácie tu. Avšak určite to odzrkadluje i situáciu medzi krajinami v tom, čo je možné. Thank you, Mr. Nisa, for those, uh, comprehensive... Ďakujem za tieto komplexné odpovede. Neviem, či e, dvor auditorov chce čosi e, dodať. Už poradí otázok e, z ich zodpoviem, pokiaľ ide o prvú otázku k momentálnemu stavu programovania na roky 2015, 14 a 2015. Je tu veľmi slabá miera zapájania finančných nástrojov. Dnes tu máme len 7 rozvojových programov rozvoja vidieka, ktoré používajú takéto nástroje. V piatich členských krajinách suma je, eh, je to suma veľmi blízka plánovanej eh, k sume 2007-2013. Je to teda siahnutie po eh, finančných nástrojoch v tých dvoch obdobiach. Pokiaľ ide o, vo, o, o vašu otázku, pokiaľ ide o audit EIB, nie. EIB e sme nedávali audit, pretože v rámci, alebo teda ten audit sa zameriava na obdobie z 2007 a 2013 a v tomto období neboli modely, ktoré by e, spravovala EIB, takže sme vlastne e, im nedávali audit. to, čo som povedal predtým. Znamená, že 50 miliónov by bolo bývalo stačilo na pokrytie potrieb na konci roku 2013 vrátanie multiplikačného efektu finančných nástrojov. Cieľom v podstate efekt, e, na multiplikačného faktoru a vo všeobecnosti tento efekt je e, nižší 0,43, čiže menej než toho e, v finančných nástrojoch. Viac sa teda použilo, menej sa použilo vo finančných nástrojoch než prostriedky, ktoré sme smerovali. Prečo? Pretože investovaný kapitál bol podcenený. Bol, pardon, precenený a to znamená, že v e, rozvoji vidieka dopad e, štúdie predbežné štúdie trhu ako predbežným požiadavkám boli relatívne a absentujúce. Bolo tu veľmi zlá e, znalosť e, skutočného dopytu finančných nástrojov, pokiaľ ide o rurálny e, rozvoj vidieka. Teda. Precenenie kapitolu viedol k tomu, že finančné nástroje nezohrali svoju úlohu, očakávanú úlohu pokiaľ ide o multiplikačný efekt. To je odpoveď na vaše otázky. Pokiaľ ide o phasing payment, teda platby e, postupne e, dochádzajúce, takisto problém tej nadkapitalizácie. Tieto predpisy 25% prvá tranža platieb obmedzila dopady eh, nadkapitalizácie. To neodstraňuje problém. Eh, ukazuje nám to totiž, že v troch prípadoch Bulharsko, Taliansko, Púlia a Sicília aplikujúc nové predpisy 25 ku kapitálu investovanému do fondov, máme e, nadkapitalizáciu. Ten problém je menší, ale stále pretrváva. Myslím si, že toto by boli odpovede, ktoré sa očakávali. Yeah, okay. Can I thank, uh, both colleagues for the... Obom kolegom chcem poďakovať za odpovede na otázky kolegov. Túto sekciu tým pádom môžeme uzavrieť a tý, prechádzame k ďalšej sekcii s výborným názvom e, posudzovanie e, e, povinného posudzovania ex ante rozumné správanie prostriedkov. Prvý príspevok je z EIB, pán Lee a pani López. Možno by ste mohli teraz predniesť svoje prezentácie. Ďakujem. My by sme dnes popoludní s vami hovorili o skúsenostiach EIB o e, posudzovaní ex ante. Okay, so the EIB has been supporting managing my sme podporovali e, jednotlivé orgány manažmentu v úvodných štádiách e, pri nástrojoch z minulého finančného obdobia. Tu sme vykonali asi 80 štúdií Jessica, eh, Jessica v 23 krajinách a regiónoch. Tu bolo platby zo strany komis, komise, ale eh, DG DGO teda spolupracovalo s EIB. Evaluačné štúdie Jessica sa eh, zamerovali na vy, vyhodnotenie tých viacnásobných medzier, pri podpore udržateľného rozvoja urbánnych zón. Využitie takisto sa pozerali na relevantné národné a regionálne politi- po, e, rámce politík. Boli to štúdie realizovateľnosti, ktoré sa pozerali na dopyt a ponuku, pokiaľ ide hlavne o energetickú účinnosť a rozvoj mestských zón Išlo o projekty, ktoré by boli v rámci e, nariadení RBF, ERDS, e teda rozvojové fondu, e, akceptovateľné. Identifikovali sa cieľové sektory a tiež typy finanč, finančných produktov, ktoré by rieš, riešili tieto finančné medzery. Ako už bolo povedané, tento typ štúdí sa udial na dobrovoľnej báze e, v minulom programovacom období, ale e, e, riadiace orgány pri predbežných e, posudzovaniach mali úžitok z týchto skúseností. Posudzovanie ex ante pre finančné nástroje to je nová požiadavka pre nové programové obdobie. Riadiace orgány e, robia ex ante postupy pred e, alokovaním prostriedkov do finančných nástrojov. Článok 37.2 spoločných e, nariadení poskytuje skutočný e, jasný súbor indikátorov. Tento jasný prehľad tu nebol doteraz, ale tento sme, tentokrát sme ho uvítali. Sú tu tri ciele posudzovania ex ante. Poprvé e, posudzovať e, tú logiku e, proti chybám na trhu, ktoré prevládajú. Aby sme sa uistili, že finančný nástroj prispieva k dosiahnutiu cieľov OPASF. Po druhé, ide o prekonanie a vyhnutie sa akýmkoľvek prekrývaniam a nedostatkom. A po tretie, tu máme identifikáciu veľkosti a povahy nedostatkov na trhu, aby sa nástroje a finančné produkty lepšie prispôsobili. Ex ante hodnotenie obsahuje aj hodnotenie trhu, aby sa zistilo, aké finančné prostriedky sú potrebné. Takisto sa definuje, aký je tam nedostatok financí Potom potenciálne finančné zdroje, ktoré môže pritiahnuť tento finančný nástroj a takisto sa snaží kvantifikovať aj pridanú hodnotu. Okrem tejto analýzy sa ex ante hodnotenie pozerá aj na poučenia z predchádzajúceho obdobia, ktoré možno uplatniť v príslušnom kontexte, aby sa vyhlo chybom, ku ktorým dochádzalo v minulosti, aby sa uplatňovali najlepšie praktiky ex ante hodnotenie e, treba predložiť výboru pre programovacie obdobie a súhrné e, zistenia a závery treba uverejniť do troch mesiacov od dátumu ukončenia hodnotenia. Vzhľadom na skúsenosti EIB e pri uplatňovaní finančného nástroja sme dostali niekoľko žiadostí na podporu verejných orgánov v celom procese ex ante. Dostali sme požiadavku od miestných, regionálnych a štátnych orgánov a nielen od 28 členských štátov EÚ, ale aj od kanadských krajín, ktoré sú už v súlade s nariadením. Potom e, dodanie e, takýchto produktov e, závisí od dohod, ktoré sú uzavreté medzi krajinami. Aké sú teda lekcie z prechádzajúceho programáciého obdobia? Tu sme sa zamerali predtým na programy Jessica a Jeremy a rozšíril sa rozsah pôsobnosti. Teraz tu máme 11 tematických cieľov, ale videli sme obrovský záujem o poľnohospodárstvo a e, rozvoj vidieka. Musí tu byť aj zapojenie príslušných zainteresovaných strán, nielen zo strany verejných orgánov, ale aj súkromného sektoru. Takisto musíme mať realistický časový harmonogram. Pán Nisler už spomenul, aké dôležité je ex ante hodnotenie, pretože prináša aj podnikateľskú stratégiu a podnikateľský plán a riadiace orgány sa naozaj snažili prideliť e, príslušné zdroje a čas na vypracovanie týchto nástrojov. a riadiace orgány niekedy pripravujú tie isté finančné nástroje, takže to tiež treba zohľadniť. Treba tu e, dosiahnuť aj istú rovnováhu medzi nákladmi a prínosmi. Tieto nástroje nám neprinesú okamžite prínosy, ale prinesú tieto výhody až časom. Takisto treba e, zvážiť aj to, čo ešte nebolo doriešené. Niekedy nie je ľahké pripraviť e, všetky nástroje, všetky projekty vopred, ale je veľmi dôležité mať nástroje už k dispozícii. Je to aj veľký e, dopyt po takýchto projektoch, ktoré prinášajú príjem čo je podľa nás pridaná hodnota ex ante hodnotenia. Myslíme si, že eh, prostredníctvom ex ante hodnotenia eh, sa riediace orgány presvedčia o prínosoch eh, uplatňovania finančných nástrojov dopredu vedia, aké sú problémy, ktoré sa môžu objaviť a môžu začať uplatňovať a robiť potrebné kroky. Ex ante hodnotenie pomáha aj riadiacim orgánom robiť informované rozhodnutia pri návrhu a realizácii finančných nástrojov, tak aby boli e, zacielené zdroje ESIF. Hodnotenie trhu e, v rámci exantné e, hodnotenia poskytuje základ pre využívanie finančných nástrojov ako spôsobu získania pakového efektu pre dodatočné e, verejné a súkromné prostriedky. Ex ante hodnotenie ako sme zistili, zvyčajne odhalujú, že treba efektívnejšie využívať technickú pomoc a alebo granty, aby sa zvýšila kvalita a kvalita projektov, ktoré používajú finančné nástroje. Je dôležité, aby riadiace orgány plne prevzali e, na seba ex ante hodnotenie a riadili toto ex ante hodnotenie, aby zabezpečili zosúladenie nielen z OP, ale aj so štruktúrami riadenia programu a exante hodnotie poskytuje aj e, potrebnú auditorskú stopu, ktorá pomáha vysledovať, prečo sa urobili niektoré e, e, rozhodnutia. Ďakujem veľmi pekne pani López. Máte pripravenú prezentáciu aj za EIB, takže môžeme prejsť ďalšej prezentácii efektívnosť finančných nástrojov v Spojenom kráľovstve a to urobí pán Reed z Ministerstva pre komunity a miesto samozprávu. Nech sa páči prečítať, môžete ešte začať, ja som si prečítal vopred vašu správu a videl som, že tam naozaj objavujú aj najlepšie praktiky. Finančné nástroje hrali veľmi dôležitú úlohu e, v programe ERDF e Spojenom kráľstve v rokoch 2007 až 2013. E, my sme hľadali e, domáce zdroje, začali sme už v 90. rokoch. E, toto umožňuje jednotlivým zainteresovaným stranám lepšie pochopiť, čo je dôležité. Prostriedky a finančné ekonomické ciele musia byť dostatočne jasné, aby priniesli e, zamýšľané e, ciele a takisto treba používať inovačné e, projekty, aby sme pritiahli súkromných investorov. Musí to byť aj flexibilita, aby sme sa prispôsobili meniacim sa okolnostiam. Treba monitorovať aj veľmi dôkladne, čo sa deje. Toto všetko sa využilo pri návrhu nástrojov pre roky 2014-2020. Holdingový fond mal zabezpečiť lepšiu integráciu a integrovanejší prístup eh, k zabezpečeniu príspevku EIB. Tieto nástroje sú najlepšie, eh, keď pomáhajú malým a stredným podnikom prístup na trh. Toto sa dosah v roku 2000 keď sa využil e, starší dlh na spolufinancovanie spolu s EBRD. Ex ante hodnotenie poskytuje veľmi dobrý základ pre dosiahnutie úspechu v týchto oblastiach. E, pritom sa vychádza z existujúcej expertízy a infraštruktúr a potom e, dostupné finančné prostriedky možno využiť rýchlejšie a nákladovo efektívnejšie hodnotenia, ktoré sa urobili, e, ukázali, že fondy Jeremy e, vytvorili profil informovanosti, e, pokiaľ o investície do infraštruktúry. Fond Jeremy pristupoval odlišne k rôznym projektom. Kvalita a robustná štruktúra riadenia pomohla naplniť model, o ktorom boli zainteresované e, viaceré strany. Štruktúra e, riadiacich orgánov má správnu radu a poradnú radu ktoré e, riadia e, spolu dostupné finančné prostriedky. Investície a usmernia sú pripravené s potrebnými investičnými stratégiami a so všetkými prostriedkami, ktorými mohli všetci pracovať. E, toto všetko bolo dohodnuté v rámci riadiacich orgánov. Riadiace orgány potom pripravujú podnikateľské plány každý rok riadiaci orgán e, potom dohľada na e, finančné prostriedky nepriamo cez EBRD a takisto e, skúma, kto nedosahuje výsledky, ktoré boli naplánované. V programovacom období sa zmenili podmienky. Finančná kríza a ekonomická recesia mali dôsledky Eh, pre finančný sektor, pretože eh, súkromní investori a banky začali byť opatrnejší a takisto aj firmy, ktoré sa zamerali skôr na prežitie než na rast. Eh, fond Jeremy poskytoval dostatočnú flexibilitu a skúsenosti, aby mohol reagovať na meniacu sa situáciu. Holdingový fond poskytoval prostriedky na základe trhových podmienok a veľkosti a umožnil súkromným investorom a fondom reagovať na meniace sa podmienky. Vhodná expertíza a kvalitné služby sú dôležité pre prežitie finančných nástrojov. Treba tu zadefinovať správne, ktoré e, poznatky sú e, potrebné. podrobné informácie sa zbierajú a potom sa predkladajú kvartálne riadiacemu orgánu. Sú tam uvedené aj výstupy, a to je teda počet žiadostí, počet malých a stredných podnikov, ktoré dostali e, pomoc a takisto aj priemerná veľkosť pakového efektu. E, potom e, sa tu uvádzali aj odpisy, platobná neschopnosť a takéto podobné informácie. Potom cash flow, čist istý majetok. Úroky, eh, pohľadavky a záväzky v rámci úrokov, počet eh, vytvorených eh, pracovných miest. Hodnotenie fondov Jeremy a Jessica poukázalo na veľmi silnú značku, ktorá pomohla rozvinúť e, komunitu súkromných investícií a pomohla aj regiónom urobiť krok vpred. E, pokiaľ ide o Jeremy a Jessica e, v Spojených, Spojenom kráľstve, úspešne využili poznatky z predchádzajúcich fondov a toto viedlo e, k pozitívnym výsledkom pre malé a stredné podniky a k udržaniu trvalej už udržateľnosti a udržaniu vysokej hodnoty e, ich podnikania. Keď sa zadefinoval, aké sú nedostatky na trhu, tak e, potom sa e, podarilo zistiť, čo je potrebné a e, poskytnúť e, dodatočný pákový efekt. To, čo sme sa naučili z predchádzajúcich období, sme potom premietli do programu programovacieho obdobia 2014-2020. Ďakujem veľmi pekne pani López EIB a pán Reid z britskej vlády. A teraz majú poslanci príležitosť opýtať sa na to, čo ich zaujíma. Pani Gresle, vy ste zmeškali posledné kolo, takže môžete ísť teraz ako prvá. Dobre, ďakujem. E, prepačte, e, že som zmeškala čas prezentácie, ale e, občas musím robiť aj niečo iné. chcela som tu hovoriť ešte aj o rozpočtovej kontrole, pretože tam mi tu trošku chýba. Čo ste dosiahli svojimi finančnými nástrojmi, pán eh, Reed? A musím povedať, že konkrétne eh, trpíme tým, že sme sa od komisie doteraz nedozvedeli, ako eh, často sa tieto fondy uplatňujú aj v plnospodárskom fonde a v štruktúrálnych fondoch, do akej miery sa využívajú. To nám spôsobuje občas starosti, koľko tam e, ste využili zo strany e, súkromného kapitálu, čo ste vlastne financovali. E, bolo by dobre, keby ste nám niečo konkrétne povedali. E, videla som aj u EIB, že ani tam neboli tieto informácie, e, takže si naozaj myslím, že EIB mohla prísť nejakými konkrétnymi údajmi. To ma trošku trápi, že sme tam nepočali nič konkrétne, pretože vieme veľmi málo o tom, čo sa deje vo fondoch. Takže keby ste nám k tomu niečo povedali, tak by som vám bola vďačná. Ďakujem pani Gressler, teraz pán Pirinsky a potom pán Etheridge. E, ďakujem, pán predseda. E, mám tu veľmi krátku otázku pre pani López, e, pokiaľ ide o jej vyhlásenie, že tu bol veľmi veľký záujem zo strany polnohospodárstva a rozvoja vidieka. Myslím si, že do istej miery sa to nejako nezhoduje s informáciami, ktoré sme dostali od dvora auditorov. Pretože tam eh, sa hovorilo o tom, že ten záujem nebol až taký veľký, eh, pokiaľ ide o rozvoj vidieka. Je tam nejaký rozpor, alebo je nejaký rozdiel medzi záujmom a skutočnou realizáciou? O tom by som sa chcel dozvedieť viac. Ďakujem. Pán Rí, ďakujem veľmi pekne za tú prezentáciu. Naozaj ma to zaujímalo. Hovorili ste o finančných nástrojoch EÚ e a absorpcii v Spojenom kráľovstve v minulosti a čo sa so. Ale z toho, čo ste povedali, som pochopil, že je tu vždy potreba mať koheziu a štruktúru, aby došlo k absorpcii týchto finančných prostriedkov mňa naozaj zaujíma, ako spolupracuje vláda napríklad West Midlands e, s ostatnými oblastiami. Myslíte si, že tieto orgány e, sú ideálne alebo sú urobené e, tak, aby mohli viac finančných prostriedkov absorbovať? A myslíte si, že tieto e, projekty e, naozaj pomáhajú dosiahnuť ciele, e, o ktorých hovoríme tu v tomto výbore? Teda ma zaujíma, čo si o tom myslíte. Kolegovia, možno by pani López a pán Reed mohli odpovedať na niektoré z týchto otázok. Pani López, dobre. Pokiaľ ide o otázku toho rozporu medzi zisteniami dvora auditorov a medzi záujmom, ktorý sa tu objavil, e, musím povedať, že tie žiadosti, ktoré sme dostali, sa týkali nového programovacieho obdobia. A jedno z tých požiadov viek bolo pozrieť sa na ex ante hodnotenia, tak ja si nemyslím, že tu je nejaký e, skutočný rozpor. Je tu zvýšený záujem a to takisto odráža to, čo robí komisia a ide o to, že sa dostávame aj do nových finančných sektorov. To znamená, e, že potom, čo zistili, e, stratili záujem alebo ich to odradilo? Chceli vedieť, ako by mohli fungovať e, tieto nástroje, potom ste im dali e, informácie a potom stratili záujem, ale nie. Toto ešte stále prebieha, ešte sme neskončili. Nevieme, ako to je, pretože my stále robíme to ex ante hodnotenie, nevieme, čo budú realizovať, či budú niektoré z tých nástrojov vôbec realizovať. Dobre, pán Reed. Ani niekoľko bodov. Pokiaľ ide o pakový efekt, hovoril som e, vo všeobecnosti, že e, fond Jeremy, e, vlastne dali sme dohromady štyri fondy Jeremy a nie sú tam nejaké rozdiely v tých subfondoch, a sú tam ďalšie zdroje financovania od raného štádia až po dlhové financovanie. Jednoducho to portfólio e, má pákový efekt a pokiaľ ide o samotné dohody, tak tam sa to mení, ale my sledujeme, ako vyzerá súčasný trh a zistili sme, že v ranom štádiu je niekedy veľmi ťažké získať investície, ale potom prichádzajú finančné prostriedky zo súkromného sektoru. Takže možno spolufinancujete e, v prvom kole a potom v ďalších kolách ide už o pakový efekt, ale momentálne e, vieme, že aspoň raz dochádza k využitiu pakového efektu e, pri E, rôznych e, projektoch. No a pokiaľ ide o to finančné riadenie a pokiaľ ide o pohľad e, finančných orgánov, musím povedať, že dohľadáme na to, čo robia, sme v ich správnych radách a manažery môžu prísť a môžu povedať, čo robia a ako investujú peniaze. No ako sa blížime ku koncu tohto programu, musím povedať, že úspech tohto fondu a úspech e, projektov určuje, e, či sme boli úspešní alebo nie. E, prežili sme finančnú krízu a teraz vidíme, že programy e, teraz e, berú finančné prostriedky z fondov druhý, tretí alebo štvrtý raz, dokonca získajú aj e, súkromné finančné prostriedky. Existujú tu aj rozdiely medzi rôznymi typmi fondov a máme tu tradičné dlhové financovanie, úvery a v tomto období došlo k mnohým úverom a pôžičkám a my nesúťažíme so súkromným sektorom. To znamená, že e, úvery sú e, vo väčšej výške, než by e, mohli podniky získať zo súkromného sektoru, ale všimli sme si, že mnohé investície sú získavané aj z bank a pomáhajú E, teda aj banky získať e, podnikom finančné prostriedky, ktoré potrebujú. A je tu dosť e, veľa štatistik rôznym fondom. Komisii to poskytujeme, ale ten problém je v tom, že sú tu odlišné štruktúry, čiže sú tam investované prostriedky, Eh, taktiež výkonnosť jednotlivých fondov v eh, Spojenom kráľovstve. A my teraz eh, očakávame ďalšie kolo 2020 na podporu existujúcich portfóliových podnikov. Chceme, aby tu boli možnosti aj pre nové podniky, ktoré hľadajú takýmto spôsobom financovanie. Pokiaľ ide o kohezné štruktúry, ja som z severozápadu, Manchester, spolupracujeme, e, snažíme sa pracovať e, na portfóliu e, fondov pre, pre mestský rozvoj Jessica. Naozaj veľký potenciál, trhové potreby. Naozaj je potrebné najskôr trošku zmeniť tú kultúru v popáci s developermi napríklad, prechod od grantov k pôžičkám alebo teda k um, financovaním, ktoré je potrebné splatiť. A keď sa pozrieme na veľké mesta, kde je snaha o uh, odklon, um, problémy uh, s verejným financovaním, či toto by, tam by to bola možno cesta uh, využívať takéto, takéto fondy takže Manchester, taktiež Liverpool mám na starosti, kde sa tiež e, fondy v rámci Jessica využili. Potom e, kombinované orgány, áno, poskytovanie e, fondov na to je potreba uh, veľkosť, dostatok času snažíme sa prepájať viaceré regióny, máme takéto príklady, hlavne v tomto období 2020 lokálne, regionálne partnerstva, aby sme dosiahli tú potrebnú eh, masu, pretože to prináša eh, veľké pozitíva. Eh, holdingové fondy vytvárajú presne takúto kritickú masu, aby ste mm, boli schopní toto financovanie využiť. Veľkosť fondu, jednotlivý fond potrebuje asi 25-40 miliónov libier, aby to bolo postačujúce na investície a aby ste mali eh, možnosť eh, investovať naďalej do podporených podnikov. Toto je naozaj kritické. Eh, pokiaľ ide o Northern Powerhouse, áno, tá kritická masa, znova opakujem, v našich regiónoch máme tri veľké fondy, Ehm, v období 2013 vzniknuté a naozaj chceme ďalej pokračovať. A trh si to pýta. A spolupracujeme s EIB a s EIF v oblasti ex ante vyhodnocovania e, v tomto programovacom období. Čiže medzra na trhu existuje, je e, zjavná, a hlavne pokiaľ ide o financovanie rizikovým kapitálom v raných e, fázach vzniku podnikov. Tam ten trh nesplňa e, požiadavky, čiže tomuto sa musíme venovať. Či splňajú e, ciele, áno, môžem poskytnúť e, zoznam úspešných projektov, toho, čo bolo zriadené. To ex ante posúdenie tiež potvrdzuje diskusie, ktoré prebehli v roku 2007 až 2013 v súvislosti s týmito fondami. Takže zaujímavé je to, že ten model e, bol dostatočne flexibilný, bolo možné presúvať financovanie medzi rôznymi fondmi. V, preč, v predchádzajúcom e, programovacom by sme takúto možnosť nemali. Čiže ak sa stali zmeny na trhu alebo nejaký fond nefungoval dostatočne, tak sme mali možnosť prostriedky presunúť tam, kde boli potrebné. Ďakujem. Ďakujeme. Ja by som doplnil jednu vec. Ten príklad Walesu Finance Wales, takýto fond. Ja som sledoval uh, jeho činnosť, keď malé stredné podniky nemali uh, prístup k financovaniu od bank, uh, tak toto išlo na podporu nových podnikov a rozširovania existujúcich Dúfam, že e, tento fond e, bude fungovať aj do budúcna, možno sa rozvinie ešte do nejakého ďalšieho štádia, ale už naozaj preukázal svoju užitočnosť. E, ďakujem pekne aj vám, aj pani López za prezentáciu. A teraz Ešte vy chcete reagovať? Bola na vás nejaká priama otázka? Neviem. Prepašte, ja som chcela reagovať na otázku pani Gresle. No, bo ja som, keď ste tu neboli, hovoril o otázke údajov, ktoré máme k dispozícii, mm, aby ste sa k tomu vracali. Toto sme pripravili pre vás ako zhrňujúcu správu o implementácii. To sú výsledky obdobia 2007 až 2013, pokiaľ ide o kvalitu poskytovania správ. Viete, že sme zaviedli povinnosť pre členské štáty určité požiadavky od roku 2011, keď sa menilo nariadenie, ale dohodlo sa iba na minimálnych údajoch, ktoré je potrebné poskytovať, a hlavne pokiaľ ide informácie týkajúce sa výkonu, výkonnosti, čo sa dosahuje, pokiaľ ide o pakový efekt, zaručné nástroje, ďalej otázka opätovné investovanie určitých prostriedkov toto je stále na dobrovoľnej báze. A musím povedať, že sme dostali od členských štátov mnoho informácií. Takže toto je nedostatok, ktorý existuje. A v novom, v novom uh, programovom uh, období už to bolo uh, zhojené, poriešené. Pokiaľ ide o ten pakový efekt 2020 v kontexte, kde vysvetľujeme požiadavky na posúdenie ex ante, tak, ex ante, tak tam poukazujeme e, na očakávaný pákový efekt. Lebo viete, že ide o vec, ktorá je veľmi špecifická v danom kontexte. Nechceme teda nejaké jednotné meradlo ani na páku, ani na e, revolving, pretože to závisí od kontextu, od mnohých aspektov, kde tie fondy investujú v kontexte koheznej politiky napríklad. Čiže pákový efekt nemusí byť jediným cieľom, ktorý sa bude zohľadňovať. Každopádne sme zracionalizovali celý systém tak, že mm, sa snažíme naozaj pochopiť, čo sa skrýva za pojmom pákový efekt v súčasnom programovacom období v kontexte ex ante posúdenia. Follow-up? Máte doplňujúcu otázku? Áno, je to tá správa z 15. oktobra 2015, to je tá zhrňujúca správa? Áno, dobre. Áno, áno, tam zhrňame aktuálnu situáciu k 31.12.2014. Čiže tam sú novšie údaje než čase, kedy eh, tá background správa bola expertami vypracovaná, lebo tam sa využívajú údaje z predchádzajúceho roka. Ďakujeme, pán Nizler. Uh, A pani Gresle eh, je teda spokojná s vašou odpoveďou. Takže čo budem ešte predsedať, alebo vy, pani predsednička? Sorry, Mr. Lee? Pán Lee ešte? Áno, ďakujem. Pán predseda alebo pani predsednička, neviem teraz. My sme si kladli otázku, či ste chceli odpoveď na vašu otázku. Aj tá smerovala na EIB. Jessica a Fond pre mestský rozvoj. E, pán Nisler hovoril o tom, že tá výkonnosť sa podstatne zvýšila v roku 2015 a v tejto súvislosti tu máme aj kolegu, ktorý má na starosti túto oblasť, čiže on vám môže dať konkrétne čísla, pokiaľ ide o výkonnosť týchto fondov v roku 2015. I think Mrs. Gressler is enjoying the break, so she wants me to continue for a bit longer. Pani Gressle chce ešte, aby som pokračoval trošku dlhšie. Ďakujem veľmi pekne a teraz prechádzame na ďalšiu tému. Finančné nástroje a manažery e, fondov. A asi preto pani Gressle chcela, aby som predsedal, pretože že pán Panajotopoulos bude prezentovať. So we will present on behalf of the European Investment Fund and I will share this presentation. Ja si túto prezentáciu rozdelím s kolegom, ktorý tiež prišiel. Takže ďakujem pekne, že e, sme mohli prísť do vášho výboru. Myslíme si, že EIF a jeho teda prítomnosť tu môže byť nápomocná, pretože spolu s EIB zohrávame dôležitú úlohu, pokiaľ ide o štruálne fondy v období 2013 EIF e, dlhodobo poskytuje finančné nástroje orientované hlavne na malé a stredné podniky. Pracujeme ruka v ruke s EÚ, EU, Európskou komisiou. V roku 2007 sa spustila decentralizácia vzdielaného manažmentu, na ktorej sme sa tiež podielali. Čiže naše skúsenosti tie sa s vami chceme podeliť. Mám povedať, k čomu EIF prispelo priamo v teréne, k tomu zo pár čísel. No a ešte k tomu, ako vplýval na našu prácu regulačný rámec, aké ponaučenia z toho vyplývajú a čo robiť do budúcnosti. Pokúsime sa zareagovať na otázky v súvislosti s auditom EIF a tiež eh, chceme eh, povedať niečo o budúcnosti teda období 2014 a následné roky. Ďakujem pekne, dobrý deň. Na úvod by sme vám chceli ukázať takú mapu, náš PowerPoint. Tam sú holdingové fondy, ktoré EIF riadil, manažoval v predchádzajúcom období. A tam vidíte, že je to viac než miliarda eur na štruktúrálnych fondoch, v rôznych holdingových fondoch. K tejto priesvitke, k tomu revolvingu a takémuto efektu finančných nástrojov revolvingový prvok naďalej e, máme aj v tomto období. E, lebo štruktúrálne prostriedky sa vracajú alebo sú splatené finančnými spaskovateľmi alebo konečnými príjemcami, čiže sa znovu investujú a to vidíte na pravej strane že je tu viacero členských štátov, kde došlo k rozšíreniu z dohôd o manažmente z EIF nad rámec e, obdobia 2013. tomuto vypočutiu a k správe, ktorá bola pre komisiu vypracovaná. Máme dve také prípadové štúdie, bulharský a rumunský holdingový fond riadené EIF. To sú jedny z hlavných fondov, ktoré spravujeme. A v takej širšej perspektíve bulharské štruktúry a rôznych štru- nástrojov, ktoré sa v rámci programu Jeremy eh, implementujú. Týka sa to viacerých eh, tém, ktoré tu už počas eh, vypočutia odzneli. Takže vidíte, že sme implementovali viacero produktov, je ich 5, sú to vlastne kapitálové alebo produkty eh, dlhového charakteru a často vystáva otázka toho pákového efektu eh, a aký sú tu rozdiely v závislosti od cieľov stanovených v ex ante analýzy eh, a pokiaľ ide o investičnú stratégiu na ľavej strane tam je to celé šedé v rannej fáze, to je ten základný kapitál a akcelerátor. tejto fáze je veľmi dôležité eh, prilákať súkromných investorov a tam je naozaj potrebná značná intervencia, zapojenie verejných fondov, pretože štruktúrálne fondy sú verejné fondy, tam je to nevyhnutné a je to v súlade so štátnou pomocou a pravidel, pravidlami štát, pre štátnu pomoc. Ale keď sa posúvame smerom doprava, Hm, teda to sú jednotlivé fázy od vzniku malostadného podniku, e, tak tam už je jednoduchšie potom e, privíta, e, prilákať súkromný kapitál a ten pákový efekt začína fungovať a dosahuje to potom až 5 násobok objemu prostriedkov poskytnutých zo štúžalných fondov. Čiže ciele nástroja korelácia medzi nimi a disponibilitou súkromného kapitálu. Pokiaľ ide o výsledky, také stručné zhrnutie bulharského prípadu v správe ktorú spomínal pán Michler, tam sa to neuvádza. Ale keďže my to implementujeme, tak my tie údaje máme od tých prostredkovateľov koncom roku 2015 92% prostriedkov, ktoré spravujeme v rámci tohto holdingového fondu v Bulharsku, boli absorbované. Ten pakový efekt je odlišný podľa nástrojov. Celkové číslo tam vidíte, taktiež počet malých a stredných podnikov, viac než 8 tisíc ich je, ktoré dostali financie hlavne mikropodniky e, sú podstatnou časťou tejto skupiny. Pokiaľ ide o e, trhový dopad, nielen čisto počet firiem, ale hovoríme aj e, pokiaľ ide o požičky pre malé a stredné podniky, požadované záruky zo strany bank, aby poskytli prostriedky. Tam máme naozaj hmatateľné výsledky viac než 100 e, požadujú v rám, bežne banky. V prípade e, Jeremy projektov je to iba 50 e, takže takto sa umožňuje podnikom využívať svoje aktíva flexibilnejšie a potom vzdielanie rizik, respektíve náklady financovania Bulharsko podľa Eurostatu je krajinou, kde malé a stredné podniky e, najdrahšie pristupujú k e, dlhovému financovaniu, e, čiže tam umožňujeme e, prístup podnikom k pôžičkám lacnejším až o 50 než sú bežné náklady. V Bulharsku sme sa tiež e, snažili e, zlepšiť e, tú kapitálovú štruktúru, vlastný kapitál, pretože tam súkromný kapitál nie je rozvinutý v takej miere ako inde. Je to jedna z najnovších členských krajín, čiže sme sa snažili aj tu priniesť nejaké zmeny. Toto je samozrejme e, dlhý proces, e, rizikový kapitál, e, tam to trvá 10 až 12 rokov, jedno kolo financovania, budeme v tom pokračovať aj v ďalšom období a už máme ex ante štúdiu spustenú na 2020 kde sme zohľadnili a výkonnosť k tomuto dátumu a potrebu pokračovať v týchto nástrojoch aj v ďalšom období. Takže naozaj merateľné dopady e, sa dosiahli. A samozrejme pracovné miesta, ktoré boli vďaka tomu vytvorené. Na ďalšej priesvitke vidíte mapu s počtom rôznych sprostredkovateľov, ktorých sme prilákali, pokiaľ ide o implementáciu štruktúrálnych fondov. Nechcem to nejako rozvádzať do detajlov, ale toto je podľa mňa taký zaujímavý prvok, a hovorilo o tom aj pán Nisler komisia, viac otázkach to tiež odznelo, že v tých finančných nástrojoch ide hlavne o prilákanie súkromných hráčov do implementácie a v prípade EIF e, naozaj sme hrdí na to, čo sme dosiahli pokiaľ ide o prilákanie veľkých mien eh, z bankového sektora, zo sektora eh, súkromného eh, kapitálu a takto sa nám podarilo zlepšiť dostupnosť financovania malým a stredným podnikom. Áno, takže to nadviažem, pokiaľ ide o tie ponaučenia, ktoré nám z toho celého vyplývajú. Prechádzajúce nariadenie sa zameriavalo na granty, potvrdzujeme Eh, že to bolo potrebné rozšíriť a to sa aj podarilo. Tým, že DJ Reggio eh, viackrát intervenoval. Dobrá správa je tá, že máme nový rámec, širší, analytickejší, explicitnejší, pokiaľ ide o finančné nástroje a v tomto vývoji musíme pokračovať, flexibilita musí byť zachovaná pretože kľúčovým bude to, aby naše pravidlá, nariadenie, e, rámec, monitorovanie, audit, aby toto všetko bolo vyvážené e, z oči voči tej potrebe investovať a lákať e, trhových hráčov, trhových aktérov či toto bude kľúčové aj do budúcna. Dosiahlo sa toho už mnoho, napríklad v CPR v novom rámci máme určité opatrenia, e, kde e, kapitálové investície e, sa dajú implementovať jednoduchšie, než to bolo v minulosti. Niektoré ďalšie požiadavky trhu, ako napríklad zabezpečenie využiť fondov toto všetko bude potrebné zohľadniť. A ešte k e, rámcu auditu. Našťastie aj e, tento rámec zjednodušil, e, zaviedol sa jednotný alebo princíp jednotného auditu alebo jediného auditu. Toto je napomocné, pretože zo skúsenosti vyplýva, že implementácia štruktúrnych fondov alebo holdingových fondov mm, znamená potrebu auditu, to je v poriadku, ale e, viacero e, auditorov tu prichádza do úvahy, ale často s presahmi a s previnajúcimi sa kompetenciami. Máme tu počty auditov, ktoré sa vyskytli e, od rôznych inštitúcií za to obdobie obdobie 2015, to je polovica obdobia. Nemáme to merané od počiatku a vidíte, že dokopy ich bolo 53 zo strany rôznych orgánov a môžeme povedať, že žiadne závažné skutky tam neboli konštatované. A na záver ešte zo pár slov k roku 2014, lebo aj na to ste sa pýtali. Tu sme spolupracovali s množstvom členských krajín. Na ľavej strane prezentujeme nové iniciatívy, na ktorých sme pracovali v rámci štruktúrálnych fondov, e, v rámci decentralizovaného manažmentu. V svetlo modrej farbe vidíte množstvo krajín, ktoré momentálne diskutujú o financovaní, dohodách o financovaní a to zahrania i poľnohospodársky sektor. V blízkej dobe bude podpísaná prvá dohoda. Napravo vidíte nový e, nástroj iniciatíva pre malé a stredné podniky. Tu sa spája financovanie e, z programov e, implementovaných v, už je to Horizont alebo Kosme, tiež zdroje EIB, EIF, dodatočnej kapacity na, pre e, sprostredkovateľov pri započičiavaní prostriedkov. Podpísali sa mandáty v rámci iniciatívy pre malé a stredné podniky. Pracujeme na finalizácii dodatočných v rámci tohoto roku. Pokrok sa teda deje i v týchto poliach. Ďakujem. Ďakujeme dvom kolegom z Európskeho investičného fondu. Ďalšia prezentácia, pán Selber z riadiacej rady záručnej, e, zo záručného fondu záručnej banky e, Baden-Württemberska. Dobré popoludne, ďakujem dámy a páni. Vítajte z baden hovorím pani Gresle. Ďakujeme za možnosť e, zúčastniť sa tohoto verejného vypočutia. Som pod predsedom ECM, ACM. Chcem sa zamerať len na, na jednotlivé priesvitky. Dám vám len krátky prek prehľad o tom, čo je AECM, čísla, ako funguje e, ten koncept, keďže spájame e, naše nástroje s finančnými nástrojmi z Európskej investičného fondu a podelím sa o zo pár skúseností. Máme tu však neustá- e, zo pár komentárov zo strany našich členov, pokiaľ je tých nástrojov, ktoré sme diskutovali dnes popoludní. Založené bolo AECM piatimi členmi v roku 1992, dnes e, v roku 2015 máme 41 členov v 25 krajinách. A ECM dnes nie je len lobujúcim združením, je to skôr platforma, kde sa delíme o skúsenosti, pokiaľ ide o štátnu pomoc alebo finančné nástroje. Podporujeme samozrejme roz, e, opatrenia inštitúcií, aby sa uľahšil prístup k financiám. Celkový e, náš objem záruk je takmer 80 miliard eur ku koncu e, roku 2014. Zodpoveda do počtu e, malých a stredných podnikov máme takmer 3 milióny e, malých a stredných podnikov v Európe podporované zárukami. Niekto potrebuje financie, e, hovoríme o malých a stredných podnikoch, startupoch, podnikateľov, veľkých podnikoch, ak potrebujú prostriedky, Potrebujeme ako partnera banku na financovanie a samozrejme potrebujeme e, životaschopné projekty. Často sú rozumné z pohľadu banky, ale ona nemá dostatok prostriedkov na financovanie na tie záruky vlastne nastupujeme my, pokrývame 80 čiastky a keď chýbajú. E, národné federálne štáty, úroveň európska, takisto toto je a prvý pákový efekt e, implementovaný e, v rámci tohoto dizajnu záročného sektoru. Takže cez sprostredkovateľov Mali by sme hovoriť o tom, čo je to finančný sprostredkovateľ, pretože sú sprostredkovateľ ako komerčné banky, ale aj e, záručné e, programy, aby sa podporili malé a stredné podniky pri financovaní. Takže keď hovoríme o sprostredkovateľov, sú to záruční sprostredkovateľia. Pre malé a stredné podniky sú to určité výhody. Ľahší prístup k financiám, samozrejme, e, často záručné inštitúcie poskytujú osobné služby na podporu malých a stredných podnikov, vedomosti, poradenstvo. Tre teda musíte to vnímať tak, že, že často e, sú tu jednotlivé e, akcionári a tak ďalej, členovia rád, sú tu spoločné e, programy, malé a stredné podniky sú často v manažmente týchto programov nie sme e, vlastne v rámci ekonomickej konkurencie. Pokrývame celý svet, federálny štát. Podľa závislosti od dizajnu daného projektu. Takže kým sa pozrieme na priesvitku číslo 6, rád by som vám povedal, že máme, požiadali sme členov o ich, e, na ich skúsenosti so štruktúralnými fondami, vám dostali sme komentáre, o ktoré by som sa rád s vami podelil. Nemáme toľko skúseností. Chcem sa zamerať na jeden program, ktorý dnes nie je e, dnes, dnes témou, je to program CIP, Máme rovnaké, eh, rovnaké eh, postupy v rámci tohoto nástroju. Viete, že eh, jeho výkon bol veľmi dobrý. 65% z 11 e- miliard eur z tých dojednaní v rámci SIP to boli členovia AECM. Asi 130 tisíc malých a stredných podnikov pokrytých. pokrytých členmi AECM. Takže je to asi 60%. A vzhľadom na tento vysoký e, podiel sú tu určité očakávania v rámci nového programačného obdobia. Cosme Horizon FC samozrejme tiež sa vám bude páčiť táto priesvitka, pretože ona ukazuje, aký veľký je ten pákový efekt, e, e, ten násobný efekt v období obmedzení rozpočtových, e, napríklad v porovnaní s veľkými objemami grantov pri 25 miliard eur, tak tu vidíte, že v rámci tejto kombinácie, teda kombinujúc rozpočet s, s pôžičkovými zárukami možno no, dosiahnuť až 25 miliard eur ako objem. Je to naozaj veľmi zaujímavé a takisto je to e, revolvingový e, efekt, pretože tie záruky nie sú vo veľkom počte. Máme tu určité obavy momentálne a tieto obavy by mohli byť vo všeobecné momentálne tu máme jednu obavu, a to tu, že EIF priamo podpisuje s komerčnými bankami. To sú často naši akcionári, takže oni si môžu rozhodnúť, či pôjdu cez záručné inštitúcie, alebo či podpíšu priamu dohodu. My e, to považujeme za taký e, e, akumulačný efekt, Hovoríme tu e, o... My by sme radi e, dali ďalšiu podporu malým a stredným podnikom. Existujúce záručné štruktúry. To by mohol byť problém. Je tu veľa podpory pre malých a stredných podnikov. žiadne zapojenie tých e, komôr, keď e, tu budú priame kontrakty, priama páka. A takisto by tu mohol byť e, strata plného pokrytia, pretože to pokrýva celý región. Základnou otázkou je otázka dodatkovosti, treba vidieť, že je tu zlepšenie v konečnom dôsledku pre malé a stredné podniky. Nie, že by to bola náhrada štrukturálnych fondov alebo iných finančných nástrojov v porovnaní s existujúcimi. Takže to je len jedna presídka, ktorú tu vidíte pre Kosme. Je veľmi ľahké. Vidíte, naľavo, ak komerčná banka pracuje so záručnou bankou, s 50% zárukou, 100% požičky je rizikom, kým si zažiadajú záruku. Takže banka rozhoduje, či využije kosme, napríklad Horizon, alebo ďalšie finančné nástroje, alebo či záročná banka spolupracuje s Kosme. Takže myslím si, to je môj bod dnes k štruktúrálnym fondom. Spolupracujú s národnými in, inštanciami by toto by mohlo byť kľúčovým sektorom pre úspech na trhu. Zozmierali sme tu komentáre k využitiu finančných nástrojov. Zdôrazňujú sa tu prínosy pre finančné nástroje, vrátane priťahovania e, súkromného financovania, zvýšenie efektívnosti disponibilita finančných nástrojov má pozitívny výrazný efekt na vynáranie sa nových podnikateľských projektov. Teraz však je tu tak jedno ale, a to znamená, že legislatíva vytvorená pre finančné nástroje, implementáciu a administráciu si vyžaduje príliš vysoké kapacity od zainteresovaných strán. To je teda poznámka. A je tu ďalší bod, ktorý nebol priateľný, že pravidlá sa, sa zmenili pre finančné e, inžinierské nástroje a že je tu otázka týkajúca sa kalkulácie manažerských nákladov, pretože neodzakladzujú profil skutočných nákladov. Toto je teda ten, tie hlavné body, e, veľmi vysoké administratívne zaťaženie pokiaľ ide o grantové opatrenia, hoci finančné nástroje sú návratnej povahy. Takže vidíme, že je tu e, možno nesprávne vnímanie toho, že granty a finančné nástroje sa dá jednoducho porovnávať. Nie je to tak. Mali by sme o tom hovoriť. Mm, takže na záver Možno dôvodom eh, slabšie výkonu fondov môže byť eh, skutočnosť, že vybraní sprostredkovateľia sú väčšinou súkromné banky, ale nie sú špecializované na podporu malých a stredných podnikov, ako napríklad záručné banky. Takže mm, v prípade programu SIP to fungovalo veľmi dobre a tiež to bolo v období krízy a eh, tá kríza dokonca ešte zvyšila dopyt o po tomto programe e, v tom čase. Ďakujem pekne. Pán predseda, toto je teda môj príspevok k dnes diskutovaným témam. Ďakujem. Teda, pardon, pani predsednička. Áno, ďakujem pekne. Vítajte. Väčšina nevie, že Nemci, že to je viacero kmeňov a keď tu konečne mám niekoho, kto je z môjho kmeňa, tak musí mať možnosť využiť náš kmeňový jazyk, keď už na to bolo takto priamo poukázané. A teraz spravodajca, pán Pirinsky, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Kratučká otázka zástupcom EIF. Čo podľa vás boli hlavné faktory úspechu tohto portfóliového prístupu v Bulharsku, teda na mieru šité produkty. 5 ich tam bolo, na ktoré ste poukázali. A aké ponaučenia by sa dali z tohto vziať? To by ste možno mohli odkázať vašej začiatskej organizácii EIB, lebo keď sme včera hovorili o správe banky, Bohužiaľ, neboli tu žiadni zástupcovia v tom čase, tak tam boli naozaj znepokojujúce údaje, 60% investícií, alebo teda z tých prostriedkov išlo, išlo do piatich najviac rozvinutých ekonomík v EÚ. Takže e, ako si vysvetľujete e, tento úžasný úspech e, v Bulharsku pre malé a stredné podniky, ako by sa dalo rozšíriť na štruktúrálne investície alebo na investície Um, väčších objemov. Áno, a ja mám otázku, alebo viacero otázok na zastupcov EIF. Ďakujem za zoznam tých auditov. To vyvoláva dobrý dojem, že sa niekto pozerá iným na prsty. No ale čo sa týka týchto 53 auditov, aké sú to audity, teda s čím tu máme dočinenia, napríklad v prípade štruktúrálnych fondov máme istý počet operačných programov, ako je to v prípade Jeremy, koľko ich tam je a aká suma z toho 1,2 miliardy, to tuším boli dokopy, a aká suma z toho e, bola auditovaná, či aké sumy sa týka tých 53 auditov. a čo ešte ostáva nevykonané? To je prvá otázka. A tiež tu hovoríte Jeremy, malé a stredné podniky a teď naozaj by ma zaujímalo, čo znamená AECM od môjho kraja na European Association of Guarantee Institutions Neviem, je to to alebo niečo iné. Už sa to tuším nehlasil slovo nikto ďalší. Tak by som povedala, že slovo dostanú zastupcovia EIF. Entschuldigung, ja, der Kollege Etheridge, bitteschön. Nicht so páči. Thank you. That's okay, you looking down, no problem. Chcel by som len doplniť k jednej otázke, e, pokiaľ ide o audit. E, hovoríme, že je všetko v poriadku, e, že, že je možnosť ešte sprísniť ten audit. O tom hovorila práve pani predsedajúca. Fascinujú ma mimochodom tiež e, rozsah týchto záruk, e, kontrazáruk, celé tie miliardy, ktoré sa tu presúvajú medzi e, bankami a spostredkovateľmi? Môžem sa spýtať, na aké kritéria e, používate. Je to akoby verzia programu BBC, kde sa ľudia musia uchádzať pred porotou, kto aké kritéria sa používajú v, takej, v takomto výbere. Je tu nebezpečenstvo, že vlastne skreslíte veci e, do takej miery, že vzniknú až politické dopady z toho. OK, so I'll start with the, with the question on the Balkans. Začnem s otázkou z e, bulharského kolegu sa tu spomenul e, prístup k portfóliu flexibilita, e, pokiaľ ide o management e, finančných nástrojov, pretože môžeme reagovať na trhovú situáciu a snažiť sa zmeniť v rámci vašej vlastnej investičnej stratégie, ako sa postupne trh vyvíja a potom príklad pre Bulharsko v stratégii pôvodne sme sa snažili vytvoriť fond e, e, zameraný e, na rast, dostatočné financovanie vopred, kým sa spustil, čo za týchto tých okolností pri meniacom sa trhu je veľmi zložité. Čo my môžeme použiť flexibilitu a prerozdeliť tieto prostriedky a mať proste nástroj k spoluinvestovaniu. požadované spolufinancovanie sa zabezpečuje na e, úrovni každej e, spoločnosti investičnej. A to vlastne zrýchli proces poskytovania fondov malým a stredným podnikom, čo na normálnom trhu by nemal byť problém, pretože súkromné spolufinancovanie by malo byť k dispozícii. Nefunguje to však e, z trhových dôvodov vo všeobecne si myslím, že e, ten prístup k portfóliu nám umožňuje e, obracať sa na trh e, komplexným spôsobom a vytvárať dizajn tej implementácie pre malé a stredné podniky od začiatku tej, tohto programu k spoločnosťam, dokonca nie k spoločnosťam, pretože tu nehovoríme o spoločnosťach, o myšlienkách, ktoré prostredníctvom tohto procesu sa stávajú profesionálne a obchodne orientované spoločnosti a potom môžeme postupne ich meniť na iné produkty. Je to vlastne veľko obchodné portfólio smerované k tým spoločnostiam. No, um... Teraz pokiaľ ide o druhú otázku, ktorá sa týkala auditov, Otázka bola, o čom boli tie audity. Vrátim sa za okrok späť a poviem, akým spôsobom my zasahujeme. Máme záujem o konkrétny región alebo krajinu, ktorá nemá regióny a zvyčajne uzavrieme e, dohodu s holdingovým fondom pre konkrétny program so zameraním na konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov. My sme potom v kontakte s riadiacím orgánom a keďže je to operačný program, tak takisto podlieha eh, kontrole a revízii zo strany auditorských orgánov. A za týmto číslom je skutočnosť, že nás, na nás dohliadajú jednotlivé auditorské organizácie holdingových fondov, s ktorými sme uzavreli zmluvu a momentálne máme zmluvu s 13 holdingovými fondmi. Pokiaľ ide o tieto auditorské orgány, tak aj oni podliehajú auditu zo strany Dvora auditorov alebo zo strany Európskej komisie. Neviem presne, ale e, rozhodne tam dochádza k istej kontrole a skúmaniu ale keďže e, nástroje boli zverené EIF, tak je jasné, že auditory sa potom obracajú na e IAF, aby zistili, ako to je s finančnými nástrojmi. Takže tieto audity sa týkajú EIF. Nie sú to audity EIF, ale EIF, ale sú to audity, e, do ktorých je zapojené EIF, pretože sa e, týkajú malých a stredných podnikov e, v tých jurisdikciách, kde sme uzavreli holdingové zmluvy. A je to vlastne spôsob, akým EIF pracuje. A pokiaľ ide o úvahy o celom tomto je naozaj dobre povedať, že nový režim sa ubral krokom smerom k nám. Je tu jednotný rámec pre auditu a tento jednotný rámec by racionalizoval audity na celoeurópskej úrovni a pravdepodobne by zjednodušil dohľad na všetkých úrovniach. Jednoducho to bude jednoduchšie na našej úrovni, ale aj na tých e, nižších úrovniach. A pokiaľ ide o vašu otázku, ktorá sa týka pokrytia, musím povedať, že všetky tie fondy, ktoré riadíme, boli auditované e, jedným z orgánov. Dobre. Uh, tak teraz vám prečítam, čo napísal dvor auditorov. Neboli to naplánované e, nejaké konkrétne e, previerky a preto je dosť nepravdepodobné, že v súvislosti s finančnými nástrojmi dojde k nejakým kontrolám e, pred uzavretím obdobia 2007 až 2013. Auditorský orgán nemôže teda uskutočňovať nejakú kontrolu fondov. Nejako to nesedí s tým, e, čo vy ste podali, na čo sa vzťahuje tých 53 auditov. Ak sa môžem k tomu stručne vyjadriť, EIF je nástroj, ktorý spolu vlastní Európska únia z EIB, takže spoločne vlastníme tento nástroj a dôsledku toho to, čo ste prečítali, súvisí s EIB a EIF tiež podlieha dvoru auditorov a v tomto ohľade si nie som celkom istý, či to sa vzťahuje aj na holdingové fondy, eh, fondy ktoré spravuje Yes. Musím vychádzať z toho, že dvor auditor nemá nejaký prístup, nemá právo prístupu a otázkou je, ako tieto finančné prostriedky, ktoré sa míňajú, ako ich môžeme kontrolovať. Týchto 53 auditov sa vzťahuje na 300 operačných programov, alebo teda na tie operačné programy, ktoré používajú finančné nástroje. To asi nebudú všetky. Nesá sa mi to byť strašne veľa. Ten počet 53 sa tu neobjavil z ničoho nič. Bolo by naozaj zaujímavé vedieť, na čo sa vzťahuje tých 53 kontrol alebo auditov. Vzťahuje sa to na operačné programy, na projekty, na čo sa to vzťahuje? Vzťahuje sa to na operačné programy a vzťahuje sa to aj na, ako som už predtým povedal, skutočnosť, že dvor auditorov nemusí robiť priamy audit EIF, ale vzťahuje sa to aj na spôsob, ako sa jednotlivé členské štáty rozhodli uplatňovať finančné nástroje v rámci štruktúrnych fondov a keďže sa rozli uplatňovať ich cez EIF, tak Európsky dvor auditorov napríklad e, skúma, či tieto e, členské štáty majú aj údaje, ktoré sa týkajú EIF. Takže áno, súvisí to s EIF, e ale netýka sa to iba auditov, ktoré sa robí v rámci EIF, ale týka sa to aj auditov v členských štátoch, ktoré využívajú AIS. E Dvor auditorov nedávno uskutočnil audit prípravnej fázy ako aj realizácie. Vybrali si niekoľko krajín, ktoré sa rozhodli preskúmať a z týchto krajín Grécko, Slovensko a Rumunsko boli vybraté a v týchto e, krajinách, keďže sa tam využíval EIF, tak ten spôsob, akým sa robia veci v EIF, potom prešiel cez riadiace orgány až po orgány Európskej únie. No dobre, musím sa na to pozrieť ešte raz. To ma zaujíma, to ešte máme 941 finančných nástrojov, tiež to bolo niekde napísané, 941 finančných nástrojov a 322 e, operačných programov, ale 941 nástrojov. Nemôžem teda tvrdiť, že by som viac dôverovala týmto nástrojom teraz, ale keď sa pozriem na tie audity, ktoré sú tu, dobre, ďakujem za tieto informácie, ale koľko tých auditov robí samotná EF, sú to eh, externé audity, interné audity. Čo sa myslí externým auditom, čo sa myslí interným auditom, ja už naozaj neviem, čo si mám počím, predstaviť. A koľko operačných programov sa podiela na finančných e, nástrojoch AES? Jessica, dobre, to bol jeden z tých e, programov, ktorý bežia najlepšie. Je tam dobrý pákový efekt, keď som správne informovaná. Jeremy, nie Jessica, dobre, prepačte. Nech sa páči. E, ďakujem. Audity to sú naozaj audity, ktoré sa uskutočne externe a audity, ktoré robila EIF. Pokiaľ ide o počet externých auditov a interných auditov, tak to sa týka veci, ktoré boli robené na žiadosť EIF. Externé audity sa týkajú našich holdingových fondov každej príslušnej krajine ktorá je každý rok kontrolovaná externými auditormi, ktorí kontrolujú, či tie všeobecné čísla sedia, či sa dodržiavajú všeobecné princípy, pre ktoré boli e, tieto fondy e, vytvorené. Takže máme externých auditorov a tí robia svoje audity každý rok. A interné audity sa týka toho, že EF má aj funkciu interného auditu Túto úlohu zverila EIB, alebo EIF je pomerne malá inštitúcia, ale je dobré mať tento interný audit. A tieto audity sa uskutočňujú nezávisle od riadenia, e, správy sa prekladajú predstavenstvu a Takto sa získali informácie o tom, ako sa darilo Jeremimu v rámci AF. E No a tá posledná otázka, ktorá sa týka toho, čo pokrývame, musím povedať, že pokrývame 13 jurisdikcií, 13 holdingových fondov, ale niektoré z týchto holdingových fondov majú mnohé operačné programy. Viem si napríklad predstaviť Grécko, kde je 7 operačných eh, programov, pretože eh, cieľ konkurencie schopnosť malých a stredných podnikov je rozdelený e, podľa regiónov, takže je tam 7 operačných programov. Takže kým máme 13 jurisdikcií, a nemám tu presné čísla, ale predpokladám, že sa to týka 20 operačných programov, za ktoré sme zodpovední e, v rámci konkurencie schopnosti malých a stredných podnikov. Snažím sa pochopiť ten systém a naozaj mi to trvalo dlho, kým to všetko pochopím. Takže je tu 13 holdingových fondov, takže 13 krajín sa tu na tom podiela a 13 krajín má holdingový fond. Dobre. Koľko potom kontrolujete napríklad v Bulharsku? O Bulharsku beží ten program najlepšie. Je mi ľúto, že tu pán spravodajca nie je, ale keď to vidím, tak musím povedať, že tu máme zákazníkov, e, ktorých e, veľmi ostro sledujeme, lebo máme s nimi problémy. A práve tam fungujú tie fondy také dobre, no to je zvláštne. Preto potrebujeme vedieť, čo kontroly zistie práve v týchto krajinách. E, môžeme menovať Bulharsko alebo Kalabriu. Aj s Kalabriou máme častejšie dočinenia. Musím povedať, že to je hotspot pre tragetu. A pokiaľ ide o kampane, áno. Tak by som chcela vedieť, aké sú tam tie biele miesta, kde sa neuskutočňujú nejaké kontroly. E, môžete mi to dodať aj neskôr, nemusíte sa teraz vysypať z rukáva, ale naozaj by som bola rada, keby ste mi zodpovedali túto otázku a ako to bude vyzerať v nasledujúcich 5 rokoch. Ako sme spomenuli, myslím si, že všetky holdingové fondy boli e, kontrolované v rámci auditu v tomto období. Neviem z pamäti spomenúť konkrétne čísla pre jednotlivé krajiny, ani e, ale môžem vám povedať e, niečo o Bulharsku, pretože tam som sledoval tie audity. Tam sa uskutočnili viaceré audity. Najprv audit robil DG Rijo, to bolo potom, keď tie peniaze boli prevedené do holdingového fondu. Potom riadiaci orgán takisto kontroluje realizáciu holdingového fondu. Potom tu máme auditorský orgán, dvor auditorov, ktorý kladie otázky v rámci svojho štandardného procesu. Pokiaľ ide o EIF, každý rok uskutočneme audit, pokiaľ ide o Eh, finančné výkazy. V podstate my kontrolujeme tieto finančné výkazy. Eh, podľa nariadenia máme externých auditorov v Luxembursku, ktorí robia audit každý rok samostatne pre každý z týchto holdingových fondov. A tento proces prebieha takýmto spôsobom každý rok. Ešte by som chcel doplniť kolegu, Proces takto funguje každý rok a musíme dodať niečo, čo tu nie je uvedené a to, že EIF ako európsky orgán a súčasť skupiny EIB zaviedol niekoľko interných pravidel a procesov, tak aby tie peniaze, ktoré sa dostanú dojev od e, bulharských orgánov a ktoré sa majú rozdeliť na trhu spravodlivým a transparentným spôsobom, tak e, keď EIF dostane e, peniaze pre príslušný trh malých a stredných podnikov, tak potom predkladáme a uverejňujeme výzvy na prekladanie žiadostí. Tieto výzvy sú transparentné a neposkytujeme výhody jednému alebo druhému podniku. Nie, sú tam rovnaké podmienky pre všetky a EIF potom uplatňuje európske najlepšie praktiky, pokiaľ je o spravodlivosť, transparentnosť a tak ďalej, aj pri realizácii finančných nástrojov smerom na dom. Povedal by som, že Keď e, európske štruktúrne fondy prejdú cez EIF a keď sa rozdielia potom na miestnom trhu, tak je to spôsob, ako sa zúčastniť implementácie týchto najlepších praktik. Máme spoločné nariadenie ako Európska rodina inštitúcií a my sa držíme tohto nariadenia. Ďakujem, nech sa páči. Dobre, bola tu jedna otázka. Myslím si, že sa dá najjednoduchšie zodpovedať, čo znamená AECM. AECM znamená L'Association de Costumans Habituel. Použilo sa na to francúzske slovo. A nie všetci naši členovia sú už mutual alebo vzájomní a preto sme zmenili názov na European Association of Guarantee Banks, ale tá skrátka ostala EACM, aj keď nesedí. A čo je veľmi uh, dôležité, týskalo sa do toho, čo ste vraveli, že je veľmi dôležité, aby podnikanie bolo trvalo udržateľné, preto hodnotenie a posudzovanie e, každého projektu už máme v DNA, pretože musíme brať do úvahy e, otázky štátnej pomoci a tak ďalej, ale pre nás je veľmi dôležité, aby sme sa zamerali na každý projekt tým, že zapojíme relevantných e, odborníkov e, z finančníctva, ale aj z organizácií, združení a komor malých a stredných podnikov nerozhodujeme ako banka, nedívame sa iba na to, čo eh, je k eh, dispozícii, máme 50% startupov, to znamená, že berieme na seba aj riziko, ale musím povedať, že Platobná neschopnosť sa týka nejakých 2 až 4 ročne, teda je e, dosť nízka a táto investícia je veľmi dobrá e, pre štát, pre federálny štát, pretože v konečnom dôsledku máme peniaze daňových e, poplatníkov, aj keď dojde k platobnej neschopnosti. A v roku 2010 sme robili externú štúdiu, ktorá sa týkala makroekonomických eh, prínosov podnikania a zistilo sa, že iba že jedno euro daňových poplat, peniaz, peniaz daňových poplatníkov v EÚ sa sedemnásobne vráti. Ide hlavne ale o to, že komerčné banky eh, berú na seba riziko, takže my nemáme eh, tento morálny problém a záručná banka má štatút súkromnej banky a máme tam prístup. Takýmto spôsobom to funguje. E, samozrejme, nás zaujíma iba trvá udržateľné podnikanie, ale nemáme ešte člena z Spojeného kráľovstva, a chceli by sme tam mať aj člena zo Spojeného kráľovstva, samozrejme. Ich war mal acht Jahre im, im regionalen Parlament. Ďakujem pekne. Ja som bola v Badensku-Württembersku v krajinskom parlamente a tam e, sme e, stále e, hovorili o tom, že peniaze od vás boli vždy iba tí, ktorí v zásade žiadne nepotrebovali, e, čiže čo najmenej rizika e, tento prístup spôsobuje toho, že peniaze stávajú tí, čo ich nepotrebujú. Takže poďme ďalej k implementácii finančných nástrojov z lokálno-regionálneho e, hľadiska. Nech sa páči pán Osvald z máte slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, budem hovoriť eh, po česky, keď mám 10 minút, takže asi bude v češtine lepšie. Neúspešnosť startupov vraj 1 až 2 to nie sú startupy, až keď to bude 20-30 tak to budú startupy. To je prvá vec, na ktorú eh, musím reagovať, lebo v opačnom prípade o žiaden startup nejde, to len poznámka na Margo presadzujúce diskusie. Ja som zástupca výboru regionov, ale sem som bol pozvaný eh, v inej funkcii. pozvali ma sem európsky poslanci ako človeka, ktorý sa zaoberá 17 rokov európskymi fondmi. Pracoval som na úrovni tvorby projektov, na komunálnej úrovni, až po námestníka ministra, kde som teda riešil túto problematiku a potom sa znovu vrátil na regionálnu úroveň. Za výbor regionov stanovisko máme, bolo vydané na poslednom pléne minulý mesiac, ale nie o tom som chcel, lebo to si môžete prečítať. Myslím, že by to stalo za to. Ale o čom tu chcem hovoriť, to sú moje osobné skúsenosti. Po prvé, keď sa hovorí o minulom programovom období, tu by som chcel spomenúť Jessiku. Ešte raz opakujem, hovorím z úrovne miestnych a regionálnych samozpráv. Jessica mala podľa mňa problém v tom, že ten nástroj vznikol až v čase, kedy boli operačné programy nastavené a absolútne tento nástroj nerešpektoval ich štruktúru. Teda vôľa riadiacich orgánov, aby sa púšťali do dobrodružstva, a vytvárali nejaké ďalšie finančné nástroje s tým, že majú dopovedať nejaké operačné programy, kde sa nerešpektovala urbánna problematika a bolo to celé postavené na regionálnej e, báze, tak to sa naozaj nedalo očakávať. Takže preto Jessica fungovala v krajinách, kde bola centralizovaná mestská problematika a kde bol jeden riadiaci orgán ktorý mal dosť prostriedkov, aby sa do toho pustil. A e, Jessica nefungovala tam, kde mestská problematika bola rozdelená medzi regionálne operačné programy, kde sa naozaj dali postupne malé finančné prostriedky a to riadiacemu orgánu situáciu dosť komplikovalo. To je ten problém, podľa môjho názoru. Druhá vec. Myslím si, že Situácia je aj teraz taká istá, lebo až v čase, kedy boli dohody o partnerstve uzavreté, keď boli schválené operačné programy, tak až potom prišli finančné nástroje. Teda nie sú prepojené e, tieto veci, dohody o partnerstvách, ktoré sú záväzné pre jednotlivé krajiny a až potom prišli finančné nástroje. Tam žiaden posun nenastal podľa môjho názoru. Keď budem hovoriť všeobecne, lebo nechcem ísť podľa toho českého princípu, stačí ukázať na vyníka a riešenie hľadať netreba. Ja by som chcel zájsť nad tento rámec. Pokiaľ ide o finančné nástroje z hľadiska regionov a Um, miestnej samozprávy. Uh, dôležité je to, že ide o úvery. Je to pôžička a takto treba finančný nástroj aj vnímať. Chcem varovať pred tým, uh, vnímať finančný nástroj tak, že mesto je teda zadlžené, nadmerne zadlžené a že ide iba o skrytý dlh. Toto bolo naozaj veľmi problematické. Čiže miestna a regionálna samozpráva. Čo môže táto financovať z finančných nástrojov? Ja nie som odporca finančných nástrojov, to vôbec nie. Ja ich považujem za užitočné, ale je to prefinancovanie projektov, ktoré budú financované zo štúžalných fondov. Možno preto tie audity v Bulharsku dopadli dobre, možno je to preto, lebo ide o predfinancovanie. Neviem, ale tam tie audity fungujú asi inak a potom to vyzerá dobre. No a potom ide o financovanie projektov, ktoré generujú príjem. Z nástrojov sa dajú financovať určité veci s tým, že ide o úver, teda požičku. A až keď to bude generovať príjem, tak až potom môžem využiť finančný nástroj, inak nie. Ďalšie problémy, strategické projekty v miestnych regionálnych samozpráv, tieto môžu zvýšiť príjmy. To ale nefunguje všade. Napríklad včera sú mesta, ktoré sú na 95% príjmov závislé od počtu obyvateľov. Iba 5% predstavuje ekonomická aktivita, ktorá sa na území mesta odohráva. No a v takom prípade nemôžeme hovoriť o takejto väzbe. My sme sa snažili v Európe mnoho vecí unifikovať, ale napríklad tie osvedčené postupy v oblasti financovania mesnevenálnej samozprávy, tak do toho sme sa nepustili. Preto napríklad stratégia Európa 2020 nefunguje v niektorých krajinách, pretože prepojenie medzi hospodárskou aktivitou, územím a miestnymi a orgánmi uh, nie je dána. Otázka znie, ako by teda mali miestne regionálne samozprávy využívať finančné nástroje, tak aby sa nezvyšovalo zadlženie, ale aby to generovalo rozvoj, keďže je to úver, je potrebné ho jedného dňa splatiť. My Plzeň máme úver od EIB a samozrejme, že ak využijeme nejaký finančný nástroj, tak nám to EIB zaráta do úverovej kategórie. Pretože tak to je. Oni to budú brať ako úver. Mňa to teší, lebo tým, že máme úver od EIB, to pre mňa znamená, že sme pod dozorom, aby nám nehrozilo nadmerné zadlženie a aby z toho nevznikli ďalšie problémy. Ale prosím, netvorme sa, ako by finančné nástroje neboli úver. Pokiaľ ide o financovanie veľkých projektov, na to máme iné nástroje. Nemyslím si, že by základné veľké a infraštruktúrne projekty mali byť financované z týchto nástrojov. Na to máme iné nástroje. Euvery, EIB a teda. Takže keď sa na to pozrieme z druhej strany, Momentálne v mnohých mestách úver komerčnej banky je lacnejší než úver EIB. Tak to je. A no, druhá vec je, že úver od EIB a finančný nástroj, že toto pre mňa prináša kopu ďalších komplikácií, ktoré nebudem mať, ak si zoberiem komerčný úver. Vychádzam z toho, a už som to povedal, že úver od EIB je pre mňa veľkou zárukou toho, že som kontrolovaný, pokiaľ ide o finančné zdravie mesta. Tak to vnímam, preto som za a preto aj máme úvery od EIB, ale musíme si povedať, že situácia vyzerá tak, ako som opísal. Čiže komerčný bežný úver, čo poskytujú finančné nástroje, iné, aké ďalšie atribúty nad rámec komerčných úverov. Je tu určitá záruka. Záruka, keď hovoríme o veľkých projektoch infraštruktúry, o zákazkách pre veľké firmy, tak e, vystáva problém v tom, že tieto projekty by komerčným úverom neboli financovateľné, lebo nie sú udržateľné, zrejme nebudú schopné financovania. Čiže kam sa zamerať hľadiska podnikania? No jasné, že musíme sa zamerať na rizikový kapitál pre malé podniky a pre firmy, ktoré naozaj môžu mať veľký prínos. To, čo funguje v USA, inde, kde naozaj chceme dostať konkurencieschopnosť. Aký je problém tých podnikov na miestnej regionálnej úrovni? Nápady majú, ale nemajú finančné zdroje je teda treba poskytnúť rizikový kapitál. V USA ho majú. Preto finančné nástroje by mali smerovať práve do týchto malých podnikov, takých, ktoré sú fungovania schopné. Ale pozrieme sa z národnej legislatívy, národných legislatív, keď niekto založí malý a stredný podnik, startup a tak ďalej, keď niekto takýto podnik založí, tak e, vystáva otázka, či naozaj ide o rizikový kapitál, keď tento človek e, podľa exekúcii a tomu zničí život, tak to je nastavená legislatíva. Čiže my, keď poskytneme rizikový kapitál, sme naozaj ochotní prijať to riziko a povedať si, že áno, toto je riziko, pretože tú myšlienku považujeme za dobrú, No a keď e, tá myšlienka sa neukáže byť dobrá, tak berieme na seba riziko. A nie utopiť e, toho človeka. Preto mladí nechcú podnikať, nechcú zas, zakladať startupy, lebo im to komplikuje život. Toto je problém so startupmi. To, že tam sú tie 2-3% v prípade startupov, to, to je negatívum, nie je pozitívum, lebo až keď to bude 20-30%, tak až potom budeme môcť hovoriť o riziku, až potom môžeme hovoriť o skutočne pro rozvojových projektoch. Ďakujem. Ďakujeme pekne za pohľad e, z praxe a pokračujeme tromi ďalšími rečníkmi. Pán Humer, riaditeľ pre hospodárskú politiku európskych eh, remesiel malých a stredných podnikov. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som na úvod chcel poďakovať za to, že toto vypočutie sa koná a že tu majú priestor aj malé a stredné podniky ako príjemcovia finančných nástrojov. UAPME, táto skratka, čo znamená Európska asociácia remesiel a malých a stredných podnikov, eh, to je to teda skratka z francúzštiny Vystupujem v mene malých a stredných podnikov. Vo vašej štúdii sa hovorí o tom, že malé a stredné podniky by chceli granty. Grant, paušálna suma, s tým nie sú spojené žiadne problémy, ale z politického hľadiska je podľa mňa veľmi dôležité uvedomiť si, že pre malé a stredné podniky vo všeobecnosti záruky sú lepšie, sú lepším produktom ako požičky a lôčky sú lepšie ako granty na podporu malých a stredných podnikov. Z dvoch dôvodov. Poprvé, musíme si uvedomiť, že zdroje sú obmedzené a finančné nástroje prinašajú väčší pakový efekt. Rovnaká páka v prípade investície rizikového kapitálu to je 1 k dvom, možno 2 k dvom, v prípade finančných nástrojov je to možno trošku viacej, niekde to môže byť až 20 násobok. Keď sa pozrieme na financovanie startupov a inovácií, a e, tu by som chcel kolegu z Polska trošku upokojiť, lebo pokiaľ ide o finančné nástroje, DG Research Horizon 2020, to sú finančné nástroje na podporu inovatívnych firiem, tak tam oni rátajú s 20 až 30 percentným rizikom krachu, čiže to je presne v eh, tých intenciách, o akých ste hovorili vy. Eh, pokiaľ ide o startup. Ale ešte je tu jeden dôvod, prečo finančné nástroje sú dôležitejšie ako iné formy subvencií pre malé a stredné podniky. A to, že tieto v väčšine prípadov e, nie sú také škodlivé pre hospodárskú súťaž. Teda nie, že vyberte si niektoré firmy, ktoré dostanú grant a iné nie. Ale v zásade súhlasím s tým, že finančné nástroje sú dobrý nápad, že pomáhajú malým a stredným podnikom financovať ich No ale keď sa pozrieme na európsky rozpočet, vidíme, že nástroje, ktoré sú k dispozícii v EÚ, že sú dosť obmedzené. Kosme Horizon 2020, to sa zráta, a vidie to asi 10 eur na malý a stredný podnik ročne, a to nie je veľa. Preto je naozaj dôležité do európskych programov naliať ďalšie peniaze e, vo forme finančných nástrojov pre malé a stredné podniky. Sú iba dve možnosti. Buď sa to urobiť z národných peňazí, z národných rozpočtov na národnej úrovni, e, to by prichádzalo do úvahy pre bohatšie krajiny ako napríklad Nemecko alebo Rakúsko, odkiaľ som ja. ale keď na národnej úrovni sú na podporu podnikov obmedzené zdroje, tak potom sú dobrým nápadom kohézne fondy. A preto sme e, začali podporovať využívanie štruktúrálnych a kohezných fondov na finančné nástroje pre malé a stredné podniky. To už bolo asi pred desiatimi rokmi. A problém, a tu súhlasím s kolegom z Polska, problém bol v tom, že keď e, regionálne fondy začali v roku 2007, tak sa o finančných nástrojoch veľmi nehovorilo. Bolo to už neskôr. Už operačné programy boli schválené a celé to obdobie 2013 z nášho hľadiska bol takým e, procesom e, chyby, omylu, kde sme sa učili z vlastných chýb a potom prišla finančná kríza 2009, 2010, vtedy postihla malé a stredné podniky a začali sa tie skutočné problémy. Poskytovanie úverov malým a stredným podnikom pohapkávalo, čiže toto obdobie ehm, v tomto období skrátka sme ani nemohli čakať, že by všetko začalo fungovať hneď a ja som vďačný komisiu, že sa ponaučila, že nové nariadenie, ten nový rámec na toto obdobie, že tam došlo k zmene, veci sú upravené lepšie, zdieľané programy a tak ďalej. Revolving, takéto prostriedky môžete očakávať až po prvom kole investovania. Keď začnete investovať do rizikového kapitálu, keď ste to spustili pred dvomi, tromi rokmi, tak musíte počkať, kým e, tá e, firma tie prostriedky získa naspäť, až potom ich môže investovať znova. O tomto je revolving, to sa nedieje zo dňa na deň. A ďalej. Využívanie regionálnych, štrukturálnych alebo kohezných fondov, nech ich nazveme akokoľvek, Takže toto je zložitejšie než využitie bežných európskych programov. Máte európske finančné nariadenie, národné finančné nariadenia v kombinácii s regionálnymi implementačnými predpismi a tak ďalej. No a v tomto systéme automaticky vystávajú ďalšie problémy. Myslím si, že nad čím sa musíme naozaj do budúcna zamyslieť je to, či je naozaj najrozumnejšie, keď sa hovorí o podpore finančných nástrojov pre malé stredné podniky, či je naozaj najrozumnejšie, že Európska komisia dáva prostriedky regionálnym orgánom a tie potom rozhodujú, čo s nimi. Je to rozhodnutie regiónu či sa tieto peniaze použijú na finančné nástroje alebo nie. A potom to možno ide naspäť do EIF a EIF potom implementuje s rôznymi štruktúrami a so sprostredkovateľmi tie programy. E, je to tak komplikované. administratívneho hľadiska. Nebol by lepšie sa takejto komplikácii vyhnúť? lebo finančná kontrola samozrejme je dôležitá, ale na druhej strane e, to musí byť akceptované na trhu, pretože finančné nástroje e, sa implementujú cez trh, cez e, banky alebo rizikový kapitál. Aby to bolo atraktívne pre tých sprostredkovateľov, pre tie banky. A banky nevyužívajú tieto finančné nástroje, lebo je to naozaj komplikované. Tie postupy, marže, moc, marže veľmi nízke a toto potom nepomáha, lebo tie nástroje trhy neakceptujú. A potom flexibilita, lebo v Bulharsku potrebujete iné nástroje ako na juhu Talianska, ako v Badensku, Württembersku alebo v Spojenom kráľovstve, lebo tie trhy sa líšia, potreby sa líšia, uh, tie firmy sú v rôznych fázach a naozaj potrebná flexibilita. Veľmi často je komplikované toto celé prepojiť. a ešte dostať potrebám finančnej kontroly. Do budúcna v regionálnych fondoch pre finančné nástroje je dôležitá jedna vec a to, že európske programy, hlavne SIP a COSME, majú oveľa viac skúseností v teréne, osvedčené postupy a tak ďalej. Toto by mali byť referenčné hodnoty pre využívanie finančných nástrojov v regionálnych fondoch – snaha dosiahnuť takú úroveň ako SIP a COSME. To by malo byť našim cieľom. To by bol veľký krok vpred. A my naďalej budeme podporovať využívanie týchto nástrojov a budeme vyvíjať tlak na politikov, aby sa čo najviac prostriedkov z týchto fondov na regionálnej úrovni, ako aj na úzkých úrovni, aby toto išlo na finančné nástroje, lebo sme presvedčení, že toto je tá správna cesta pre vpred. Ďakujem pekne. Ďakujem. Naozaj e, ste tie problémy opísali veľmi dobre. Keby všetko fungovalo tak dobre ako SIP, tak by sme tu nesedeli. Ale máme jednotlivé finančné nástroje. Takže má to svoje opodstatnenie. Teraz Mangelaj z Portugalska, nech sa páči, máte slovo. Good afternoon. Thank you, Mr. Mrs. Chairman. Ďakujem za pozvanie. Som tu za Európs... Ďakujem vašemu výboru Európskej asociácii záručných inštitútov. Rád by som chcel poukázať, ako rozvíjame úspešné e, projekty Asi 35 miliónov eur sme investovali za 7 rokov, 6 rokov. Toho súčasť bola e, financovaná vzájomnými zárukami. Napríklad v oblasti e, distribúcie a ukladania e, zemného plynu distribučné siete v malých krajinách. Druhá e, časť to je distribúcia propánová. Zemný plyn tu máme tiež pre vozidlá, obchodníci s plynom pre e, vozidlá na plyn, a potom Gold Energy, to je obchodník e, s plynom na voľnom trhu. Boli sme malým podnikom, ale teraz sa stávame veľkým. Možno, že tento rok už nebudeme malým stredným podnikom. Tieto štyri podniky, e, celková e, investícia je 54 tisíc miliónov za tie roky. Spoločná záruka asi 7,5 milióna. Predstavuje to asi 14 našeho financovania. vzájomné záruky obchodujeme s portugalskými spoločnosťami. Podporujú väčšinu. Tieto štyri podniky boli financované týmito, týmto typom financovania. To sú niektoré investície za posledných 6 rokov od 2009 zdvojnásobenej ulož, úložnej kapacity, zvýšenie e, skvapalňovacej e, kapacity, sieť zrného e, zemného plynu a stvornásobili sme úložný priestor, zvýšili sme dist, e, distribučnú kapacitu na v eh, jednotlivých mestách. Mirandela a v Regua sme zdvojnásobili úložnú kapacitu Masedu, takisto Infpova. Všetky tieto projekty boli podporené. 14, 14% eh, vzájomné záruky v roku 2011 dvojnásobná kapacita v Masedu. V roku 2011 sme rozbehli nový podnik vozidla na e, zemný plyn. E, vybudovali sme v Portugalsku prvú e, tankovaciu stanicu na zemný plyn. Malé satelitné potom e, fabriky ktoré sme začali budovať v roku 2012. Prepáčte. V roku 2012 sme investovali malých mikro satelitných e, podnikov, e, fabrík, dva, e, dve kubické metre e, úložnej kapacity, malé e, prevádzky na miestach, kde nie je e, prírodný zemný plyn, tiež distribúcia a transport LPG v našich malých vozidlách, malé auta tohoto typu v Portugalsku neboli, museli sme ich kupovať a distribuovať Tiež e, spolupracujeme na modrých koridoroch e, zemného plynu. Sú to, je to koridor tankovacích staníc, čerpacích staníc. Či už ide e, skvapalnený prírodný plyn alebo komprimovaný plyn. V roku 2013 sme zvýšili kapacitu ale minisatelitné prevádzky, či už v službách, v hoteloch napríklad, alebo v priemysle na miestach, kde e, nie sú e, takéto plynové prevádzky. V roku 2014 nakoniec sme vybudovali dve ďalšie e, e, čerpacie stanice v Karegáde a v, takisto v Pikoto. E, ďalšie transportné vozidlá pre prepravu plynu. Na záver by sme povedali, že sme veľmi vďační podpore Európskeho spoločenstva našemu investičnému programu hlavne hlavne cez Európsky e, fond regionálneho rozvoja a európske, vďaka európskemu politickému postupu. Väčšina podpory nám pom- dospela vďaka vzáj- vzájomnému záručnému programu v Portugalsku. Ďakujem. Vielen Dank für diesen Einblick aus der Praxis. Ďakujeme i za tento náhľad do praxe. Máme ešte jedného rečníka, pán Matasieviča, pána Matasieviča z, eh, z Probiosanu z Litovska. Z Litvy, pardon. Good evening. Thank you, Commission, and thank you. Dobrý večer, ďakujem. Ďakujem tiež ECN za pozvanie. Teším, že tu dnes môžem byť a prezentovať moju spoločnosť E, chcem hovoriť o oblasti probiotík, ktoré sa zoširoka používajú v, tiež u produktov o osobnej starostlivosti. Chcem pre, ide o prevenciu, predchádzanie chorobám predtým, než vôbec vzniknú. Takisto Eh, nemôžeme žiť v sterilizovanom eh, prostredí, v ktorom inak sú eh, baktérie. Musíme teda vytvárať rovnováhu a teda ide nám o produkty s dobrou rovnováhou probiotickou. Radi by sme zmenili legislatívu EU, ktorá nám neumožňuje dať na naše výrobky eko etikety hoci sú to zelené e, produkty. To je o nás. Sme novým startupom. Už roky pracujeme na probiotických prípravkoch a vytvárame e, e, produkty pre, s dobrými baktériami našom portfóliu máme množstvo výrobkov, asi 20 e, nie každý produkt je rovnako úspešný a to nám ne, e, nás nezastaví pri vytváraní nových. Sme v poslednom štádiu, kde sa budeme uchádzať o, e, o prostriedky pri mobilizácii podpory e, probiotických výrobkov pri dlhodobom skladovaní aj tiež počas využitia a bude to veľmi dôležité na vytváranie nových kozmetických e, prostriedkov i v ďalších oblastiach malo by to byť pre nás v budúcnosti veľmi úspešné. Keď hovoríme o našej spoločnosti, tak e, máme e, dobré ponuky e, hodnoty. Je tu pri, veľký narastajúci záujem spotrebiteľov o prírodné, organické a takisto probiotické výrobky. Naše výrobky sa vyrábajú len z prírodných zložiek. Imobilizácia, inovácia s našimi technológiami nám pomôže zlepšiť doplnkové produktové rady Mm, starostlivosť e, o novorodencov, o pokožku, ústna hygiena. Už teraz prebiehajú rokovania s medzinárodnými značkami, ktoré majú záujem o novú technológiu. Tiež e, dánska spoločnosť, ktorá sa veľmi zaujíma o e, časť našich výrobkov Ako to dokážeme zafinancovať za 3 roky? To bola naša, to, ako sme to dokázali, to bola naša stratégia. Ako vidíme, naša spoločnosť použila kapitálové investície milión eur, 45, 40 e, patrí e, spolu e, rizikovému kapitálovému obchodnému fondu, ktorý súčasťou Jeremy a 60% patrí Business Angels, ak, e, teda anielom e, obchodným. Ja som jeden z nich, môžete sa teda osobne porozprávať s anielom. 355 tisíc eur z Európskeho štruktúrálneho fondu na otvorenie e, výskumných zariadení na vývoj projektu Druhý finančný nástroj, ktorý sme použili, je podpora litovskej vlády pre naše malé projekty a tiež záruku Invega v hodnote 130 tisíc eur na e, vývoj našich, našej obchodnej a marketingovej stratégie v pobalskej a škandinávskej oblasti. To sú teda nástroje na na to, aby sme rástli a rozvinuli naše e, projekty výskumu a vývoja. Je to naozaj, ako viete, je to zložité získať financovanie pre malé a stredné podniky, pre startupy. A ak máte záujem o podporu 50 tisíc eur, ale neskôr sa E, to spomalí, ale určite je tu problém e, s grantami. Hovorili sme o tom už. Problém je rýchlosť e, dosiahnutia grantu. Vyvíjame nové myšlienky ako Business Angels. Začali sme nový startup. Viete, že priemysel kanabis konope veľmi rýchlo narastá. Nepôjdeme smerom ku grantu, ale skôr k záruke Invega. E, ide o návratnosť získa pre obchod. Potrebujeme naozaj e, postupovať tak rýchlo, ako je to len možné. Určite tu bude e, medzera vo finančných nástrojoch nie je celkom jasné, do akej miery koľko prostriedkov bude k dispozícii pre investície pre malé a stredné podniky. Takže e, záverom, ako už bolo povedané, začali sme pred troma rokmi. Mali sme vlastný zaviedenia vývoja výskumu našej marketingovej dojmy. Naša spárová oblasť pobaltské krajiny, Škand- Škandinávia, prvé obchody takisto už v Spojených štátoch. Je to veľmi zložité, pretože je to trh veľmi súťaživý. Veríme však v získanie priestoru. Spolupracujeme i so špičkovými univerzitami v Litve. Chceme začať s niektorými židovskými a, univerzitami a univerzitami v USA. E Implementujeme systémy e, kontroly kvality, ISO, napríklad 1401, 14001, 9001. Ešte raz e, vám chcem poďakovať chcem poďakovať ministerstvu e, hospodárstva a Jeremy za možnosť a teda tento úspech. E, tá reklamná časť bola naozaj veľmi, veľmi e, inšpiratívna. Teraz má slovo pán Pirinsky. Thank you, Madam Chair. Well, at the end of this... Ďakujem na záver to, tejto veľmi vyčerpávajúcej diskusie. By som chcel poďakovať v prvom rade autorom správ, ktorí nám poskytli veľmi užitočné užitočný základ pre diskusiu a ja verím, že táto je rovnako relevantná alebo bola relevantná v predošlom období, období implementácie. Chcem poďakovať všetkým tým, ktorí prezentovali. Jasne, celkom máme veľmi široký záver údajov od celej e, reťazí implementácie finančných nástrojov u ľudí, ktorí majú určite dobré skúsenosti z prvej ruky. Chcem tiež poďakovať sekretariátu, že, že e, e, spojil takéto témy. E, ide o špičkovú kvalitu a výsledky sú také, že tieto hodiny, týchto zo pár hodín bolo dobre investovaných. Chcel by som vyzdvihnúť dve či tri všeobecné problematiky, ktoré sú pre nás užitočné, ktoré si odnášame. A začnem bodom, ktorý povedal na začiatku pán Nisler, menovite, že finančné nástroje nie sú samoučelné, sú nástrojmi, ktoré majú čosi priniesť a my by sme si mali uvedomiť, o akých e, prínosoch e, hovoríme. Určite kohezná politika, pretože hovoríme o kohézii. Sú tu sociálne-ekonomické a teritoriálne aspekty a v neposlednej miere naše posúdenie užitočnosti finančných nástrojov by sa malo zakladať na skutočnosti, aké e, prínosy tu sú pridaná hodnota. Naša analýza by mala tu súvisieť s tým, koľko dodatočných zdrojov dokázali pritiahnuť zo súkromných zdrojov, aby všeobecné zdroje disponibilné na implementáciu operatívnych programov, aby boli ehm, naozaj zaujímavejšie než len rozpočtové zdroje. a aby toto viedlo k lepším výsledkom z kohezného pohľadu. A tu si myslím, že je tu veľký priestor pre ďalšie úvahy o tom, v akých sektoroch, v akých programoch tieto finančné nástroje budú dobre fungovať. Videli sme výborné príklady úlohy, ktoré zohrávali pre vývoj eh, malých a stredných podnikov a tohoto sektoru a, a eh, teším sa, že Bulharsko môže byť eh, príkladom do, vzorovým. Mali by sme sa tu použiť z tých, poučiť z týchto skúseností. A zároveň v prípade verejných orakánov a tým, že investície majú aj hlbšie sociálno ekonomické úvahy, tak e, treba sa zamyslieť nad tým, ako najlepšie využiť finančné nástroje. A pokiaľ ide o zodpovednosť, pán Plenár Topolus naozaj urobil všetko preto, aby rozstýlil akékoľvek obavy Myslím si, že sa dá poučiť z doterajších skúseností. To, uh, mind, because... Ale zároveň musí mať na pamäti aj obavy e, Európskeho dvora auditorov. Tento výbor e, by mal pokračovať v tom skúmaní, aspoň podľa môjho názoru. No a nakoniec by som chcel opäť na záver povedať, alebo chcel by som vyjadriť očakávanie, že toto sa bude ďalej e, vyvíjať. Komisia hovorila o tom, že príde s aktualizovanými správami a informáciami a som si istý, že aj ďalšie inštitúcie prehlbia svoju analýzu a navrhol by som, aby sa výbor pre rozpočtovú kontrolu aj naďalej zaoberal finančnými nástrojmi. Dobre, ďakujem aj pánovi spravodajcovi a obávam sa, že sa znova uvidíme. Finančné nástroje sú samozrejme veľmi zložité. Um, je to ešte vždy nový nástroj alebo nové nástroje. A to, čo vidím, je, že to bolo naozaj veľmi zaujímavé z Plzne do Portugalska sme sa dostali až do Litvy. Je tu veľmi veľa možností použitia a je to aj skutočná pridaná hodnota, o tom nie je pochyb. A na mňa urobilo dojem to, čo povedal pán Oswald, že sa treba na to pozrieť. Máte pekné mesto, nedávno som tam e, bola na dovolenke, ale pokiaľ ide o tie české údaje, naozaj sa treba ešte na to pozrieť. A tešíme sa na to všetci, áno. Tešíme sa za každým, keď môžeme niekoho vyškrtnúť zo zoznamu našich detí, o ktoré sa treba starať. Ale žiaľ Bohu, to škrtanie toho zoznamu nejde tak rýchlo. Ako budeme pokračovať? Táto otázka povinnosti zodpovedať sa e, nás zaujíma bola som spravodajkňou pre e, rozpočtovú kontrolu a tiež som tam riešila finančné nástroje. A s komisiou EÚ začíname vetou, že všetko sa vyrieši v delegovanom akte. No a nakoniec sme dostali e, pomerne veľa strán podrobných pravidiel. Povedali sme si, čo je to pakový efekt. A keďže ide o peniaze daňových poplatníkov, je to naozaj dôležité. A takisto je dôležité, aby sme mali na mieste banky, aby sme mali e, správne inštitúcie, riadiace inštitúcie, ktoré budú robiť to, čo treba. A je dôležité urobiť aj všetko preto, aby malé stredné podniky eh, mohli fungovať. Ehm, na to sa použijú verejné eh, prostriedky, ale sú tam aj isté rizika. Samozrejme, z verejných prostriedkov sa nebudú financovať iba idiotské veci, tak toto nikdy nebolo plánované, ale jednoducho eh, by som chcela vedieť, koľko rizikových projektov bolo naozaj financovaných, alebo iba sa zviezli popri ostatných projektoch treba sa pozrieť si na mieste, ako to vyzerá, pretože každý finančný nástroj je iný. Máme 941 týchto finančných nástrojov, máme 36 e, agentúr, máme 37 e, podnikov, 941 finančných nástrojov a tak ďalej. Takže je tu veľký počet všetkého E B je ako ryba, ktorá nám za každým unikne. Je to naozaj veľmi živá ryba vo vode. Tešíme sa, že tá ryba je taká živá. Ale občas musíme hodiť do vody aj sieť, aby sme chytili tú rybu. Nakoniec vyhráme tento boj so psista, ale bude to trvať nejaký čas. Vyžaduje to trošku námahy a nápaditosti, aby sme prišli na to, ako to najlepšie urobiť. Myslím si, že toto bolo pre nás veľmi dôležité a užitočné. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí e, prišli až sem do Bruselu. Ja viem, že to nie je ďaleká cesta, ale aj tak namáhavá. Stálo to za to. A ďakujem veľmi pekne, že ste tu boli. Budeme to ďalej sledovať, tak aby sme mali naozaj prehľad o všetkých finančných nástrojoch. aby sme potom naozaj e, naozaj odklepli to, čo sme začali v polovičke oktobra. E, budeme pokračovať a ďakujeme, že sa kolega Pirinsky tak obetoval a budeme to všetci ďalej spolu e, sledovať. Ešte raz vám ďakujem za to, že ste prišli, prajem vám pekný večer. Teraz tu už máte priateľov, a viete, kde nás nájdete, keď nebudete vedieť, e, čo robiť večer. A inak vám prajem príjemnú cestu domov.